So, dear colleagues, ladies and... Kolegovia, vážení prítomní, prosím, usadte sa láskavo, aby sme mohli začať našu schôdzu. A tí, ktorí nie sú súčasťou výboru, Tých by som poprosila, aby opustili láskavú sálu. Ja, zunächst einmal möchte ich Sie recht herzlich willkommen. Najskôr by som vás rada všetkých srdečne privítala po letnej prestávke. Myslím, že po e, dosť stresujúce predvoľbnej kampanii, dosť turbulentnom začiatku volebného obdobia v Európskom parlamente sme si zaslúžili oddych. Dúfam, že ste si všetci oddychli, že ste sa všetci vrátili oddychnutí, zotavení po prázdninách. A teraz sme plní síl, môžeme sa pustiť do práce vo výbore v novom legislatívnom období. Neskôr by som sa opýtala, či sú námietky z vašej strany k návrhu programu. Ak nie, tak budeme považovať návrh programu za prijatý v takejto podobe. Ďalej po druhé, musíme schváliť zápisnice zo schôdzi, návrh zápisnice z 10. júla, nájdete v podkladoch k schôdzi. Sú nejaké námietky, vyjadrenia k tejto zápisnici? Ak nie, tak eh, navrhujem tak ako zby, zvyčajne, aby sme považovali zápisnicu za schválenú, ak nebudú v priebehu schôdze prednesené žiadne námietky. Ďalej bod 3, oznamy. Najskôr tlmočenie. Dnes máme k dispozícii tlmočenie na sadovných jazykoch. Francúzština, nemčina, taliančina, angličtina, gréčtina, španielčina, finčina, čeština, maďarčina, lotyština, polština, slovenčina, slovinčina, um, bohorčina, rumunčina, chorváčina. Máme teda relatívne dobré jazykové vybavenie a pokrytie a pani predsednička sa láskavo obracia na tlmočíkov slovami vďaky. Ďalej, čo sa týka vysielania našej schôdze na internete, pripomínam, že naša schôdza sa naozaj vysiela prostredníctvom webstreamu na internete. Najskôr budeme hlasovať eh, o pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu. Týmto sa dostávam k bodu 4. Celkový rozpočtový plán Európskej únie na rozpočtový rok 2020. Všetky jednotlivé plány a taktiež prijatie pozmeňovacích návrhov k rozpočtovému postupu. Chcela by som najskôr objasniť niektoré body predtým, ako pristúpim k hlasovaniu. O každom pozmeňujúcom návrhu budeme jednotlivo hlasovať a pri rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch nie je záverečné hlasovanie. V tomto smere teda nie je potrebný horizontálny mandát, pretože rada doposiaľ, keď teda, eh, keďže vychádzame zo stanoviska rady, už ona zaujala toto stanovisko a celkovo k rozpočtu sa vyjadríme až po ďalších fázach tohto procesu v našich pozmeňujúcich návrhoch sa obraciame na komisiu, tam, kde žiadame o isté úpravy. Preto nie je potrebný horizontálny mandát. Teda, ak nie sú námietky, pristúpime hneď k hlasovaniu. Ale najskôr by som sa ešte obradila na spravodajky, niečo sa chce ujať slova. Nech sa ti páči, Petra. Ďakujem. Možno len stručne. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za dobrú konštruktívnu spoluprácu tak ako zvyčajne na začiatku volebného obdobia. Nebolo to celkom ľahké ani teraz. Bol trošku zmetok, e, taktiež e, nejasnosti, čo sa týka vyhodnocovania pilotných projektov. Ja som vo svojom návrhu správy už uviedla, že nepodporím žiadne pilotné projekty, ktoré sa týkajú zadelenia projektov do kategórii C alebo D. Potom tu boli doplnkové otázky C. Neznamená, že by boli tie projekty zlé. Znamená to len to, že projekty aj už v aktuálnych programoch sa môžu odfinancovať a teda je možné žiadať e, o financovanie už aj v aktuálnych programoch. Teda C neznamená, že sú zlé alebo že nezaslúžia podporu, ale už sa dajú financovať aj z aktuálnych zdrojov. Teda ak sú tam projekty s hodnotením C a horším, tu odporúčam hlasovať proti. To nie je nejaké hodnotenie projektov, je to len náznak toho, že sa to dá odfinancovať aj z iných programov. A budeme sa musieť dohodnúť s komisiou tom, že ako by to malo prebehnúť. Ďakujeme pekne. Ak nie sú žiadne vyjadrenia, ďalšie pristúpime k hlasovaniu. Máte všetci, prosím, hlasovacie kartičky pripravené? Možno by nebolo zlé si ich pripraviť, ak bude hlasovanie tesné. A ja si pripravím svoju kartičku a prejdeme k hlasovaniu. Najskôr návrh kult 5900. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. 5901. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Ďalej 5902, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5903, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej 5909, eh, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5906. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Bod 5907. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 5904. Pardon, 5905. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Ďalej. Pozmeňovací návrh 5 9 1 0. Pardon, 5904, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pardon, ospravedlňujem sa. Myslela som, že sme ňom už hlasovali. Ďalej, 5910, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Ďalej 5908, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5912, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej kult 59.18. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59.19. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59.20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59.21. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. To bolo rovnaké ako návrh 59.2.3. Ďalej. 59.22, kto je za? Pardon, tento bol stiahnutý. Ďalej, 59.24, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59.26, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 59.27, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. To bolo rovnaké ako 59-28. Ďalej, 59-29, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 59-30. Pardon, 59-20. Pardon, 59-30, to je za? Proti, zdržali sa prijaté. 59-31. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 59, 32. je rovnaký ako 59, 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 59, 34 a 35. Tie sú rovnaké, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 59, 36, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 59, 51 a 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Ústny pozmeňovací návrh 59-50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 59, 37. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 59, 39, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 38, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 40, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 59, 41, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 59,42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59,43. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, 59,44. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. 59, 9, 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59, 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 48, tento bol stiahnutý, ďalej 59, 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 55, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59, 53, ten je rovnaký ako 54, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 59, 58, Päťdesiat deväť, šesť je bezpredmetné ďalej. Päťdesiat deväť, osem za proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 59, 60 za. Pardon. Pardon. 59, 61 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 59, 62, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 64 tento bol stiahnutý, ďalej 59, 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59, 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59, 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59,73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59,74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59,75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59,76, ten je rovnaký ako 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5978, tento bol stiahnutý. Tým pádom sme vybavili hlasovanie na dnešok. Ďakujem. Prejdeme k bodu 5. Celkový rozpočtový plán Európskej únie na rozpočtový rok 2020. Tu pôjde jednotlivé plány a preskúmanie návrhu stanoviska. Keďže úpravy. V rozpočtovom pláne sme práve schválili za, rozpoč- za náš výbor. Zatiaľ teda e, sa uzavrala len jedna etapa. Odhľadu do toho, že naša spravodajkyňa svoju prácu s kolegami z výboru pre rozpočet pokračuje k ďalším rokovaniam. E, ide o stanovisko nášho e, výboru k rozpočtu na rok 2020. Do veľkej miery výbor vysvetlí teda svoje postoje k technickým zmenám a taktiež vyšleme signály do rokovaní s radou. Predtým, ako dám slovo spravodajkyni, chcela by som vám oznámiť, že lehota Prosím, tí, ktorí odchádzate, láskavo odchádzajte tak, aby ostatní mohli počúvať. Ešte predtým, ako dám slovo spravodajkyni, chcela by som vám ešte oznámiť, že lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovené na pondelok 9. septembra o 12. hodine. Hlasovanie prebehne 1. oktobra. Teda v pondelok o 12. hodine je lehota na pozniace návrhy. A teraz dám slovo Petre Kamer Evert ako spravodajkni. Ďakujem za slovo, pani predsednička, drahá Sabine, kolegyne, kolegovia. Práve sme teda odhlasovali pozmeňovacie návrhy k rozpočtovému plánu a teraz sa môžeme povenovať konkrétnym politickým sprievodným textom, ktoré s ním súvisia, teda stanovisko nášho výboru k rozpočtovému plánu to by sa malo držať e, podľa možností práve schválených pozmeňovacích návrhov, ale myslím, že to je vlastne viac menej samozrejme. Môj návrh stanoviska je vám k dispozícii. Už v júli som vo výbore priblížila prezentované priority. Ja ich môžem aj zopakovať. V tejto chvíli náš výbor sa k rozpočtovému plánu na rok 2020, tak ako ho navrhla komisia, e, postaviť tak, že to chceme navýšiť na rozdiel od rady. Tam e, sa finančné programy v ďalšom rozpočtovom roku e, rada snaží výrazne zoškrtať, e, čo je naozaj neuveriteľné z môjho pohľadu. Všetci vieme, aké význam má Erasmus+, Creative Europe a ďalej e, Fond Solidarity, taktiež Európa pre občanov. Teda škrty, ktoré navrhuje rada, z môjho pohľadu sú úplne nepripustné, nepriateľné v týchto programoch. Nepotrebujeme menej peniazy, ale práve naopak viac. A preto by sme v našom stanovisku mali jasne uviezť, že Erasmus Plus, Kreatívna Európa, taktiež Európa občanov v ďalšom rozpočtovom roku v rozpočtových položkách by sa to malo navýšiť o 10 Zároveň by sme mali mať možnosť toto stanovisko využiť aj na to, aby sme opätovne zaujali stanoviska k novému eh, navýšeniu eh, financovania týchto programov v ďalšom finančnom eh, rámci. Už sa začne onedlho trialóg o tomto novom VFR. Musíme zdôrazniť, že trváme na strojnásobení tohto rozpočtu pre Erasmus, ďalej zdvojnásobiť eh, rozpočet pre Creative Europe a taktiež navrhujeme, aby sa navyšlo financovanie ehm, Zboru Solidarity, ako aj programu Európa občanom a občiankam. Z toho sa má vytvoriť jeden rozsiahlejší program. Naše stanovisko okrem toho tiež eh, sa stavia kritickejšie k niektorým aspektom Okrem iného je to z môjho pohľadu financovanie Euronews z rozpočtovej položky pre multimediálne činnosti. Zajtra sa budeme zaoberať správou Európskeho dvora auditorov. Tieto veci možno kolegovia už mali možnosť si túto správu aj prezrieť. Vidíme, že sú tam dosť značne kritické tóny v tejto správe uvedené Možno uvediem len niekoľko príkladov. Okrem iného sa kritizuje, že mnoho občanov v Európskej únii nemá prístup k Euronews, pretože neprijímajú túto stanicu. Okrem toho je o mnoho horšie podľa mňa, že auditori eh, negatívne vyhodnotili ekonomické správovanie Euronews, čo sa týka stanovených cieľov a záväzkov a komisia vlastne má povinnosť eh, skúmať každoročne, či Euronews plní svoje záväzky, či taktiež eh, sa dodržiava redakčná nezávislosť eh, z európskeho pohľadu, či všetko prechádza ako má. Formálne neexistuje prepojenie týchto záväzkov s poskytovaním finančnej pomoci každoročne. Teda auditorov takéto neskonštatoval a podľa mňa je to veľmi vážny nedostatok v tejto veci. Okrem toho, auditory tiež nemajú problematicky to, že Európska únia do veľkej miery vlastne zaistuje príjem takémuto súkromnému vysielačovi. 85% majú v rukách súkromní investori a to sú investori, ktorí často ani nie sú z Európy, aj to je treba zdôrazniť. Preto sa domnievam, a už aj v minulom období sme to viackrát kriticky prejednávali. Ja dlho volám potom, aby sa to zmenilo nič, nič sa nezmenilo, nejako sa veci nepohli, preto musíme eh, jasne na to upozorniť, že sa domnievame, že spolupráca s Euronews by sa mala ukončiť. Všetci sa zhodujeme na tom, že komunikácia o Európe a o tom, čo sa deje v európskych inštitúciách, je dôležitá. Chceme to posilniť, chceme intenzívnejšie eh, verejnosť informovať, ale otázka je, či Euronews naozaj je vhodným kanálom na takéto opatrenie a či peniaze, ktoré sa investujú takýmto spôsobom a okrem toho sa žiada ešte aj o 5% navyše, či by sme tie peniaze nemohli vynaložiť na inom mieste lepšie, efektívnejšie na tieto účely, aby sme e, dokázali lepšie plniť stanovené ciele, ako takto každoročne pumpovať e, peniaze do Euronews a to v miliónových sumách. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami kolegami. Som si istá, že napokon sa dopracujeme ku pozitívnemu výsledku z hľadiska podpory mládeže, škôl, univerzít, športových združení, občianskej spoločnosti a je celkovo kultúrneho kreatívneho sektora, že budeme e, konať dobrú vec. Ešte raz ďakujem za pozornosť, teším sa na vaše vyjadrenia. Kammer Evert, um, ich gebe jetzt zunächst einmal das Wort an die Schattenberichterstatter. Um, Christian Ehler ist nicht da. Jodrow, äh, Michaela Jodrowa stellvertretend für Christian. Ja, bitte. No, děkuji za udělení slova. Já naprosto souhlasím se spravodajkou v tom, že nemůžeme připustit eh, snížení. Ďakujem pekne za slovo. Eh, Súhlasím s tým, že nemôžeme podporiť znižovanie pre pro, eh, kľúčové programy. Domnievam sa, že argumentom výboru KULT je to, že ide o investíciu do mladej kreatívnej generácie, do kreatívnych ľudí nejde o prostriedky, ktoré idú na bežnú prevádzku, ale investujeme do budúcnosti, aby ľudia rozumeli Európskej únii, chápali ju. Čo sa týka problematiky Euronews, je to bod zajtrajšieho programu. Musíme sa na to pozrieť veľmi pozorne. Euronews je značka, ktorú európske občania dnes poznajú a keďže ide o naozaj vážny problém, Mali by sme to riešiť zásadným spôsobom. Chceme, aby občania Európskej únie dostávali objektívne a aktuálne informácie. Ak je tam nejaký zásadný e, problém e, financovania, nepochybne musíme tomu venovať pozornosť. Ďakujem pani spravodajkyne, podporujeme jej stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, e, Michaela Jordova. A teraz Laurence Ferrand. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za výbornú prácu. My v Reniu plne podporujeme ten prístup, ktorý mala spravodajkyňa. To znamená navýšenie plus 10 na programy Erasmus+. No a pokiaľ ide o kreatívnu Európu a Európu občanov, tak eh, tie škrty, o ktoré žiada rada, sú veľmi veľké a môže to mať negatívny dopad na sektor kultúry a na kreatívne sektory. Ale taktiež tu máme programy ako Európu eh, občanov a Erasmus+, eh, ich sa to môže taktiež dotknúť. Takže myslím si, že do budúcna e, tu budeme zdieľať e, rovnaké stanovisko a budeme za navýšenie rozpočtu na tieto programy. Taktiež e, súhlasím s dlhodobou stratégiou, s tými ambíciami na ochranu celého tohto sektora aj v rámci viacročného finančného rámca. Na druhej strane mali sme včera zasadanie medzi tieňovými spravodajcami eh, hľadom rozpočtu a videli sme, že existujú tu určité rozdiely, pokiaľ ide o multimediálnu stránku. Máme tu 5% navýšenie na tento rozpočtový riadok, eh, s týmto súhlasíme. No a pokiaľ ide na euro net, na rádio, tak s tým súhlasíme a dúfam, že dospejeme ku kompromisu aj pri téme Euronews, eh, kde sa má zmobilizovať eh, tri štvrtiny týchto akcií. Ďalej eh, tu mm, máme partnerstvo medzi komisiou a Euronews. Myslím si, že tam sa môžu veci zlepšiť, ak budeme mať prísnejšie podmienky spolupráce. Potrebujeme dnes viac ako nikdy predtým takéto európske médiá podľa európskych štandardov. Toto partnerstvo nie je dokonalé, ale aj napriek tomu potrebujeme nejakú alternatívu v rámci médií, ktorí budú dosahovať takéto ciele transparentným a nezávislým spôsobom. Takže zajtra tu budeme mať zástupcov z Európskeho dvoru auditorov, položíme im všetky otázky na to, aby sme si tieto veci objasnili. Ja už netrpezlivo čakám na túto diskusiu ako aj na stanovisko a ďalších spravodajcov. Ďakujem Petre Kamermer a predsedníctvu. Uh, ďakujem pekne, eh, pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyni za to, že odvedla skvelú prácu, keď rokovala s nami o rozpočte. Myslím si, že čo je najdôležitejšie, o tom hovorili aj predrečníci, je mm, situácia vo vzťahu k Euronews. Včera sme o tom e, veľmi e, živo diskutovali, čo ďalej, keď sme dostali prvý návrh. Tam sa hovorilo e, o tom, že nechcem vôbec žiadne peniaze pre Euronews. A to je znepokojujúce, pretože to porovnávame aj so situáciou z Euronet. Musíme hľadať riešenie, a to dlhodobé riešenie. Chceme podporiť Euronet, Chceme podporiť samotnú myšlienku Euronews, ktorá je skvelá, čiže išlo by o správy práve pre e, ľudí, e, aby tieto správy boli Európy k dispozícii vo všetkých e, jazykoch. Podporujeme samotnú myšlienku, ale samozrejme nevieme podporiť to, že je to vo vlastníctve súkromných investorov, dokonca nie z Európy a musíme to napraviť čo skoro je to veľmi dôležité, aby problém bol vyriešený. Čiže vyvstáva tu veľká otázka e, z hľadiska rozpočtu, e, ako zmeniť situáciu z Euronews. Myslím si, že náš výbor sa tým bude zapodovať za budúcnosti. Ide o to, aby Euronet a e, budúca lepšia organizácia Euronews dostala viac prostriedkov. Domnievam sa, že kompromis, ktorý sme pripravili, je dobrý z hľadiska podpory Euronet, ale ide stále o kompromis. Nie je to dokonalé, pretože naďalej financujeme Euronews a to nie je dobre. Takže stále tu je veľká otázka pre náš výbor. Ďakujem. E, pekne budeme o tom hovoriť. E, zajtra máme e, osobitné vypočutie na túto tému. Budeme špeciálne sa zapodívať touto problematikou, ale zatiaľ je to v rozpočtovom riadku. Sú tu aj ďalšie projekty, vrátane pilotných projektov. Zajtra budeme sa podrobne a komplexne venovať tejto problematike. A teraz Kristín Anderson. Um, die ID-Fraktion kann... Uh, Myslím si, že äh, äh, naša politická skupina hovorí o tom, či treba financovať takéto médie. Takéto médie by mohli byť kolportované. Ja neviem si e, spomenúť, čo vôbec tento pojem znamená. Možno, že kolega mi e, e, pomôže v tomto smere, ale myšlienka našej skupiny spočíva v tom, že médiá, ktoré nie sú štátnymi inštitúciami, by nemali byť podporované z rozpočtu a je tu eh, treba hm, prevziať myšlienku o, o, o verejnom eh, financovaní. Dače Melberde. Ďakujem, pani predsednička. V mene skupiny EKR by som eh, sa chcela poďakovať pani spravodajkyni za konstruktívnu organizáciu diskusie ohľadom všeobecného rozpočtu na rok 2020 vo všeobecnosti e, podporujem návrh stanoviska, je stručný a odzrkadľuje e, e, ťažiska stanovisk výboru a snaží sa o kompromis. Súhlasím s predrečníkmi v tom, že Erasmus je dôležitý program pre mládež a potrebuje dostatočné financovanie, aby naplnil svoje ciele Obdobne súhlasím s tým, že rozpočtové riadky určené pre program Kreatívna Európa eh, by sa mali obnoviť. Čo sa týka eh, o hlasovania, ktoré prebehlo pred chvíľou, naša skupina eh, podporuje zachovanie rozpočtu pre multimediálne aktivity, ale máme výhrady, pokiaľ ide o počínanie si Euronews a tieto nedostatky. Eh, aj dvor eh, auditorov eh, o tom hovoril v svojom rozhodnutí Rapid Case. Súhlasím s predrečníkmi v tom, že treba naďalej diskutovať o dlhodobom riešení, ako zabezpečiť spolehlivé informovania o dianie v Európe vo všetkých európskych jazykoch. Zároveň rada konštatujem, že máme veľa E, dobrých e, návrhov projektov, vrádanie e, médií, viacnásobného vlastníctva a mm, vzdelenosti, že náš výbor to podporuje. Ja navrhnem v písomnej forme niekoľko návrhov zmien, ale návrh e, pani spravodajkyne je veľmi dobrý a teším sa na konstruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne v mene GUE, Niazi Kizľurek. A ja by som chcel e, zdôrazniť význam e, e vzdelávania kultúry. Je tu všeobecná tendencia e, nedoceňovať e, ich význam, e, pretože sa skrta financovanie. Treba zdôrazniť, že ide e, o veľmi dôležitú vec pre európskych občanov, že treba podporovať kultúru vzdelávania a pocit európskej spolupatričnosti. Aj včera sme veľmi veľa hovorili o Euronews. To by som chcel povedať, že európska politika v oblasti informácie je veľmi dôležitá. A ak sú nejaké nedostatky v tom, čo robí Euronews, je to jedna vec. Včera sme e, počuli, že veľa peniazí sa vynakladá na preklad z Euronews do iných jazykov. A to nemusí byť zlé, pretože Európska únia musí osloviť aj ostatné jazykové skupiny. Nemusia to byť e, vyslovene z Európy, ale dnes po obedi, alebo mm, neskôr sa vrátime k tejto problematike. E, chcem sa opýtať, či e, ešte niekto sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Buenos días. Eh... Mm, Dobrý deň, pani predsednička, kolegovia. V prvom rade mm, by som sa chcel opýtať na postup. Ja som prišiel e, neskoro dnes ráno, keď sa hlasovalo. Viete, že mm, sú tu veľké problémy s dopravou ráno a určite nie som jediný europoslanec, ktorý nosí deti ráno do školy a potom uteká na autobus. Takže ja by som navrhol, aby sme nehlasovali hneď na začiatku o 9 ráno, pretože je to veľmi komplikované pre nás, aby sme tu boli na čas. Takže ak to môžete zvážiť, ďakujem vy aj sekretariát. No a pokiaľ ide o túto správu, ja s ňou súhlasí. Myslím, že veľmi dobre vyzdvihuje priority parlamentu, ako aj väčšiny v tomto výbore. Môžem taktiež povedať, že Máme tu určité pilotné e, projekty, e, máme tu spoluprácu s e, komisiou a máme tu určitý spôsob hodnotenia týchto projektov. Možno by bolo vhodnejšie mať tu taký štrukturovanejší dialog, zorganizovanie nejakého workshopu, ktorý sa bude týkať takýchto pilotných projektov. Máme tu mnoho projektov, máme tu množstvo kritérií a nemali by sme iba hlasovať o tom, či sme za alebo proti, ale mali by sme si to hlbšie prediskutovať. Takže myslím, eh, že detálnejšia práca eh, by bola vhodná. Eh, ďalej, pokiaľ ide o vzdelávanie euroobčanov, toto by malo byť prioritou pre nás všetkých. Nemyslím si, že je to dobré nastavené, nemáme tu postačujúce nástroje, nemáme tu dostatočný e, politický e, dôraz e, v tomto smere. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o hlasovanie, v tomto výbore sme to vždy tak mali zorganizované, že na druhý deň máme hlasovanie ráno Hlasovali sme o 9.10. Otázka je, či by sme to mali nejako posunúť. Mali by sme sa e, porozprávať, či sa to dá nejako posunúť. Ja e, viem pochopiť, že v súkromnom živote vystavujú nejaké ťažkosti ale zasadnutie začína sa o 9. Máme na začiatku nejaké vyhlásenie predsedníctva a zvyčajne e, uplynie 7-10 e, e, minút, keď začneme hlasovať ale nemusíme, teda nemôžeme zohľadňovať jednotlivé výhrady alebo stanoviska. Je tu niekto z komisie, kto sa chce k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Mm, ďakujem pekne, pani predsednička, len na niekoľko slov. Chceme sa vám eh, poďakovať. Eh, ďakujeme za vašu podporu eh, v oblasti kultúry, mládeže a vzdelávania aj v tomto novom legislatívnom období. Vy navrhujete zrušiť tie škrty, ktoré navrhuje rada a čo môže mať samozrejme veľký dopad na niektoré programy, niekoľko miliónov v oblasti kultúry môže viesť k veľkým zmenám. Chceme vám taktiež poďakovať za váš návrh o 10-percentné navýšenie rozpočtu komisie. My sme sa opierali o tie predchádzajúce čísla. Máme tam niekoľko miliónov navýšený rozpočet pre Erasmus+, plus posilnenie spolupráce, rozšírenie e, taktiež uplatňovania spolupráce medzi európskymi univerzitami. E, chceme e, investovať do udržateľnosti, teda do tých priečných cieľov, ako aj do sociálneho začlenenia. Chceme sa vám vopred poďakovať aj za ďalšiu prácu, ktorá bude prebiehať ohľadom Erasmus eh, Plus a taktiež eh, ohľadom nových eh, synergií v oblasti kultúrneho dedičstva nad rámec Creative Europe, konkrétne pôjde o štrukturálne fondy a Horizont Európu. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Vrátim opätovne slovo pani spravodajkyni aby ste to mohli nejakým spôsobom e, zhrnúť. Milá Petra, veľmi pekne ďakujem za e, všetky pripomienky. Som si istá, že e, napokon dosahneme dobrý konsenzus alebo väčšinu získame. Samozrejme, budeme sa musieť poradiť s tenými spravodajcami ohľadom niektorých tém a v otázke Euronews zajtra ráno budeme ešte e, diskutovať o stanovisku e, dvorov auditorov. Získame dostatočné informácie. Zásadne máme zámer poskytnúť čo najviac e, európskych informácií čo najväčšomu počtu ľudí a to by to bolo maximálne nezávislým spôsobom zabezpečené. Takže vyvstáva otázka, ako to zabezpečiť a to si vyžiada hĺbšiu eh, diskusiu a potom eh, zistíme, akým spôsobom eh, o aké riešenie pôjde, na čom sa zhodneme. Ďakujem pekne za všetky pripomienky a veľmi sa teším na podporu všeobecného prístupu, aby išlo o škrty, ako navrhuje rada, alebo, ale naopak s tým, aby sme e, mohli očakávať lepšiu podporu v ďalšom e, podpory a budeme sa to snažiť presadiť v rámci rokovania. Ďakujeme pekne. E, je tu ďalší zastupca komisie, ktorý by sa chcel vyjadriť, ako som sa práve dozvedela. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som z generálneho riaditeľstva Connect Máme na starosti kreatívnu Európu, multimediálne aktivity, vrátanie Euronews. Vítame e, vaše návrhy navýšiť rozpočet pre e, multimediálne aktivity a e, druhý bod. Iba niekoľko slov ohľadom Euronews. Chápeme, že zajtra o tom budete podrobnejšie diskutovať počas prezentácie správy dvora auditorov, ale už teraz by sme chceli povedať, že aj komisie sa oboznamila, a to dôkladne so správou dvoru auditorov. Tam sa nespomína ukončenie vzťahu. Napokon sa hovorí o tom, že podpora komisie umožnila Euronews e, získať nových partnerov, pripraviť e, jedinečný biznis model a uplatiť nové technológie. Zároveň E, správa poukazuje na určité e, potreby v zmysle monitoringu. Urobili sme už e, prvé kroky a DG Connect pripravil akčný plán. Plánujeme urobiť audit výsledkov všetkých multimediálnych prostriedkov a pripravíme strategický dokument o takejto kontrole a E, zabezpečujeme koordináciu medzi všetkými e, rediteľstvami e, komisie. Takže pôjde o prehodnotenie systému monitoringu a sledovania aktivít kanálu Euronews. Komisie by mohlo ukončiť vzťah z Euronews, ak napríklad sa preukáže, že organizácia nie je nezávislá. Zatiaľ Nemáme dôvody na to, aby sme e, usudili, že Euronews e, porušuje zmluvné podmienky, ale budeme e, pozorne sledovať a analyzovať zistenia dvoru auditorov. Ďakujem pekne. Intenzív... Ďakujem pekne. za sa tomu budeme intenzívnejšie venovať. Máme tu pána Violu, ktorý nepochybne sa k tomu tiež vyjadrí. Teraz nasleduje kratšia pauzička, zhruba 15 minút, keďže ministerky prídu o 10, o 10. teda prerušujem schôdzu na 15 minút. Môžete si medzi tým dať kávu alebo sa niečo vybaviť. Stretneme sa prosím presne o 10. hodine. Um Prepáčte, ešte prosím o moment pozornosti. Zabudla som pripomenúť lehoty na pozňovacie návrhy. 9. september o 12. hodine ale už som to spomenula na úvod. So, ich darf Sie bitten, jetzt wieder Platz zu... Prosím, usadte sa, kolegovia. Teší ma, že medzi nami môžem privítať obe fínske ministerky Li Andersson a Jana Kusonen. Priblížia nám priority fínskeho predsedníctva, ktoré spadajú do našej politickej oblasti. Predstavia nám svoj program pani ministerky. Fínsko teda sa ujímá predsedníctva v neľahkých časoch. A to nehovorím preto, že je to vždy ťažké v Európe. Hovorím to preto, že vzhľadom na posuny v komisii, vzhľadom na Brexit, vzhľadom na inštitucionálne rokovania, ktoré prebiehajú, čo sa týka zostavovania novej komisie, je to veľmi napínavé obdobie. A teda programy e, do ďalšieho viacročného finančného rámca budú musieť byť predmetom veľmi ostrých rokovaní, preto budete mať priestor ujať sa predsedníctva vo veľmi naozaj neľahkých, turbulentných časoch. Váš program je veľmi ambiciózny, kladete dôraz na eh, výhody vo výskume, digitalizácii, inováciách, taktiež podpora individuálnych zručností, ďalšieho vzdelávania. Chcete to plne využiť, tento potenciál. Veríme, že aj vďaka prehlbenej spolupráci medzi členskými štátmi z hľadiska všeobecnej um, formy vzdelávania, taktiež odborného vzdelávania, že sa to podarí a taktiež, uh, že sa zvýši podpora európskych programov uh, v oblasti vzdelávania a výskumu. Teraz sa tešíme na to, že nám zhruba 10 minútach každá z vás priblíži svoju oblasť pôsobnosti, potom bude priestor na otázky Rozhodli sme sa, že obe ministerky najskôr teda predstavia svoj program a potom bude priestor klas otázky obom ministerkám. Uvidíme podľa toho, koľkých sa budú hlásiť o slovo, či uplatíme metódu pingpongu, alebo či zoskupíme niekoľko otázok. Uvidíme podľa toho, koľko z vás sa budú hlásiť o slovo, e, aby sme to časovo zvládli. Neviem teda, ktorá z vás by chcela začať. E, možno vy, pani Kozonen alebo vy, pani Anderson. Nech sa páči, pani Anderson, máte slovo ako prvá. Vážená pani predsednička výboru, vážení členovia výboru, za seba aj za pani ministerku Kosonen by som sa rada poďakovala za pozvanie na toto stretnutie, aby sme mohli priblížiť priority fínskeho predsedníctva v tejto oblasti. Teší nás, že máme priestor zúčiť sa tohto stretnutia a tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom. Toto je po tretíkrát, čo sa Fínsko ujíma predsedníctva rady. E, veľa sa toho zmenilo v priebehu rokov od prvého predsedníctva v roku 90, e, pardon, 99 a v roku 2006 sme sa ujali predsedníctva, ale niektoré veci sa nezmenili Spomedzi tých vecí, ktoré sa nezmenili, je pragmatický prístup Fínska k predsední daniu rade. Ďalej druhá oblasť, ktorá sa nezmenila, sú dobré vzťahy s parlamentom, ktoré sa snažíme. Opäť raz máme možnosť posilniť, prehlbiť e, tieto naše blízke pragmatické vzťahy. E, taktiež sa chceme orientovať e, na spoluprácu, aby sme podporili lepšiu budúcnosť nášho kontinentu. V budúcnosti budeme svedkami veľkých víziev v sociálnej oblasti, e, v ekonomickej oblasti, ale aj v ekologickej oblasti. V priebehu nášho predsedníctva sa chceme držať e, e, týchto cieľov. Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. Fínsko v priebehu svojho predsedníctva si stanovilo nasledovné priority. Poprvé, hodnoty a princípy právneho štátu, ďalej po druhé konkurencieschopnosť a sociálne začlenenie, ďalej po tretie vedenie v oblasti klimatických eh, krokov a ďalej po štvrté rozsiahla forma bezpečnosti. Tieto priority do veľkej miery zapadajú do eh, schválených priorít eh, Európskej rady z júna, čo sa týka strategickej agendy a taktiež to zapadá do programu novozvolenej predsedničky komisie Ursula von der Leyen. Mm, ona svoje priority predstavila v júli v Európskom parlamente v pléne jeden z hlavných e, priorít e, nášho predsedníctva sa týka taktiež e, konkrétnych sektorálnych cieľov, ktoré sa stanovujú podľa priorít Európskej únie na najbližších 5 rokov. V oblasti vzdelávania sa chceme zamerať taktiež na podporu Európskeho piliera sociálnych práv. A najmä sa chceme zamerať na kvalitné vzdelávanie, inkluzívne vzdelávanie, taktiež na e, rôzne formy vzdelávania, ako aj dlhodobé e, vzdelávanie. Teraz spolu s pani ministerkou Kosonén e, sa chceme s vami podeliť o priority v oblasti vzdelávania, kultúry, v oblasti športu a mládeže. Ja by som začala, ak dovolíte, tým, že priblížim všeobecné priority zo sektora vzdelávania a potom pani kolegyňa doplní priority za svoju oblasť E, ktorá sa týka vyššieho vzdelávania, vedy, kultúry, e, e, športových aktivít a taktiež otázok mládeže. Jedna z hlavných priorít predsedníctva rady je konkurencieschopnosť a taktiež sociálna inklúzia. V našom vnímaní tieto priority sa navzájom doplňajú. v mojom poli pôsobnosti e, sa chceme zamerať e, konkrétne na tri e, také tematické oblasti, ktoré podľa nás sú mimoriadne dôležité z pohľadu tých stanovených strategických oblastí, ktoré chceme podporovať. Poprvé, našim cieľom je posilniť dlhodobé celoživotné formy vzdelávania, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s rôznymi výzvami, ktoré súvisia aj so zmenami na trhu práce a s výzvami, ktoré sú s tým spojené. Domnievame sa, že Európska únia musí e, sa zameriavať na budúcnosť, musí sa e, zamerať na e, konkrétnu stratégiu pre neustále celoživotné formy vzdelávania. Táto stratégia pre celoživotné a neustále vzdelávanie je súčasťou našich priorít v rámci našho predsedníctva. Tu sa kombinujú rôzne priority e, od udržateľnosti, sociálnej súdržnosti, taktiež až k e, konkurenceschopnosti v meniacej sa spoločnosti a v meniacom sa trhu práce. Toto neustále vzdelávanie doplňa a dokonca ešte posúva e, koncept celoživotného vzdelávania na vyššiu úroveň tým, že sa zdôrazňuje potreba neustále sa vzdelávať, taktiež hromadiť rôzne kompetencie, schopnosti, ako aj zaistiť transparentnosť a flexibilitu v systému vzdelávania. Toto e, dlhodobé vzdelávanie oproti celoživotnému vzdelávaniu zdôrazňuje taktiež e, prebiehajúce zmeny, ako aj zahrania sociálne aspekty vzdelávania. Toto e, neustále pokračujúce vzdelávanie si vyžaduje aj zapojenie jednotlivca, ale aj proaktívne zapojenie celej spoločnosti na úrovni spoločnosti je treba eh, prijať opatrenia, ktoré súvisia so zmenami v eh, školstve a tiež eh, ciele musia byť transparentné, tak aby všetci občania v spoločnosti mali rovnaké, rovnocenné možnosti vzdelávať sa v priebehu celého svojho životného cyklu. Na úrovni jednotlivca toto neustále pokračujúce vzdelávanie si bude vyžadovať e, zapojenie, e, taktiež dostatočnú motiváciu, ale aj e, občan bude potrebovať vedenie. To si bude vyžadovať zapojenie všetkých úrovní školstva od veľmi útleho veku v detstve až k dôchodkovému veku. Navrhli sme, aby na zasadnutí rady v novembri sa rada zaoberala týmito otázkami. Domnievame sa, že je dôležité otvorene sa staviať eh, k týmto diskusiám, tak aby sa európska politika v tejto oblasti posunula na vyššiu úroveň, aby sme sa dopracovali k spoločným záverom. Ďalej, eh, druhá téma na ktorú sa chceme zamerať, eh, je konkurenceschopnosť a sociálna inklúzia tak by sme vytvorili Európsky priestor vzdelávania do roku 2025. Chceme pokračovať E, v našom úsilí e, v rozvoji cezhraničnej spolupráce na európskej úrovni. Tiež chceme posilniť e, vzájomné sa vzdelávanie od jednotlivých aktorov spoločnosti, taktiež chceme podporovať výmenu osvedčených postupov a odstraňovať prekážky, ktoré bránia, dajme tomu, v mobilite v oblasti vzdelávania. Je dôležité, aby strategický rámec, teda po roku 2020, aby e, tieto e, ciele v tomto rámci podporovali práve ciele starobené e, v sektore vzdelávania. Tiež sa chceme zamýšľať nad rôznymi pracovnými metódami, chceme ich aktualizovať, zmodernizovať a chceme využívať aj nové nástroje. Chceme tiež vychádzať z rôznych možností rozvoja z hľadiska výskumu a tiež chceme zohľadniť dlhodobé potreby z hľadiska zručnosti. Chceme sa snažiť ich lepšie predvídať v kontexte trhu práce. Okrem toho, ďalšia významná iniciatíva sa týka eh, inštitúcií vyššieho vzdelávania, ale moja kolegyňa sa k tomu vyjadrí podrobnejšie. Ehm, chceme podporovať vzájomnú diskusiu medzi členskými štátmi v sektore vzdelávania. Chceme, aby sa tento priestor ďalej rozvíjal, aby sme sa pozerali do budúcnosti. Navrhli sme preto, aby sa prijali závery, aby sa schválili tieto závery na zasadnutí e, Rady pre školstvo v novembri. Program Erasmus Plus je významným nástrojom pre rozvoj európskeho vzdelávacieho priestoru. E, chceli by sme uvítať, že tento nový program zachováva e, už osvedčenú štruktúru existujúceho programu, pričom sa snaží o širšie zapojenie cieľového obyvateľstva a sa snaží presadzovať aj e, dlhodobé formy a príležitosti vzdelávania vo všetkých fázach života. Tiež ma teší, že sa podarilo e, zachovať názov tohto programu Erasmus+. E, myslím, že sa tým zdôrazňuje široký záber tohto programu a tiež, že to nie je len program určený pre vysoké školy mnohých iných otázkach e, sa tiež e, do veľkej miery názorovo schádzame. E, myslím si, že teda, že máme dobré predpoklady pre začiatok plodných rokovaní v konštruktívnom duchu. Občania v celej Európskej únii sa tešia u, už teraz na nové podoby Erasmu+. Dovnievajú sa, že Erasmus Plus je tretiou najvýznamnejšou iniciatívou Európskej únie podľa hodnotení. Je to dôležitý signál pre našich občanov a musíme to zohľadniť aj e, keď sa budú určovať ďalšie formy smerovania e, v tejto oblasti. Teda sme pripravení začať rokovanie v rámci trialógu s vami v tejto významnej otázke o tomto významnom nariadení čo skoro a už teraz sa tešíme na konštruktívnu spoluprácu. Ak teda ešte dovolíte, pani predsednička, spomenula by som ešte tretiu tematickú oblasť. Tu sa chceme zamerať na lepšiu efektívnosť a vyššiu kvalitu vzdelávania z úplne iného uhla pohľadu. Preto sa v novembri chystáme zorganizovať prvé zasadnutie, spoločné zasadnutie Rady pre školstvo a pre financie. Teda stretnú sa tam ministri školstva a ministri financií spoločne pretože investovanie do zručnosti eh, prináša eh, veľké výhody pre e, celkový sektor ekonomiky a taktiež pre spoločnosť ako takú. udrateľný rast, inovácie, konkurenceschopnosť a prispôsobovania sa e, zmenám spoločnosti. To si vyžaduje, aby sme zapojili všetkých občanov do tohto procesu. E, vzdelávanie a školstvo taktiež podporuje osobnostný rozvoj každého jedného občana, taktiež zvyšuje možnosti na trhu práce. Je to vhodný nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčovaniu spoločnosti Chceli, chcela by som sa ešte raz poďakovať eh, za to, že nás eh, pozývate na toto stretnutie. Teraz eh, si s veľkým zaujímavým vypočujem aj vaše vyjadrenia k tomu, čo som predstavila a veľmi rada odpoviem na prípadné otázky. Ďakujeme pekne, pani ministerka Anderson. Teraz by som dala slovo pani ministerke Kosonen a potom bude priestor klať otázky. Nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážení poslanci, výboru pre kultúru. Pani e, ministerka Anderson už poďakovala, ja by som sa rada tiež poďakovala za to, že máme priestor prediskutovať si s vami e, priority fínskeho predsedníctva na tomto našom významnom prvom stretnutí. Taktiež e, s veľkým záujmom sa už teraz teším na plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú do môjho poľa pôsobnosti. Chcela by som najskôr začať tým, že spomeniem, tak ako už potvrdila moja kolegyňa, že európske e, inštitúty vyššieho vzdelávania sa e, vnímajú ako súčasť európskeho vzdelávacieho priestoru. Európske inštitúcie vyššieho vzdelávania sú skutočným veľkým projektom a taktiež sú významné z hľadiska presadzovania podpory rovnosti, ale aj kvality e, a taktiež prehlbujú a posilňujú spoluprácu v oblasti výskumu. Táto spolupráca totiž je kľúčovým cieľom v tomto smere. ambície e, tejto iniciatívy na podporu vyšších, e, inštitúcií vyššieho vzdelávania e, je v tomto smere je dôležité pripraviť ciele veľmi pozorne a taktiež ich monitorovať. Vďaka už nadobudnutým skúsenostiam sa môžeme ďalej posunúť. Taktiež sa chystáme podporovať diskusie a taktiež šíriť osvetu spolu e, s Európskou komisiou, totiž sa chystáme zorganizovať e, podujatie tu v Bruseli 7. novembra. Budú tam zastupcovia rôznych pilotných sietí členských štátov, ako aj aktéry z rôznych skupín. Aj poslanci Európskeho parlamentu sú srdečne pozvaní na toto podujatie v novembri. Členské štáty um, majú vymenovaných ministrov, ktorí sú zodpovední za vyššie vzdelávanie a chystajú sa prejednať e, v ten istý deň a taktiež tieto otázky na stretnutí a taktiež plánovaná spoločná večera v ten istý deň. A táto téma bude tiež predmetom mm, mm, spoločných záverov, ktoré sa budú týkať budúcnosti európskeho vzdelávacieho priestoru. To bude schválené na ďalší deň. Teraz by som rada priblížila naše priority v sektore kultúry, ak dovolíte. Domnievame sa, že aj sektor kultúry je nevyhnutný z hľadiska podpory udržateľného rozvoja a sociálnej súdržnosti. Musíme preto podporovať e, konkurencieschopnosť e, európskeho kultúrneho priestoru a taktiež audiovizuálneho priestoru. Chcela by som zdôrazniť e, nasledovné priority, ktoré sa týkajú týchto sektorov. V priebehu rokov 2021 až 2027 program Tvorie Európy E, toto je jedna z hlavných priorít e, nášho predsedníctva v sektore kultúry. Nepochybne sa všetci zhodujeme na tom, že sektor kultúry a taktiež kreatívne sektory sú e, naozaj kľúčové pre európsku identitu, ako aj pre našu ekonomiku. Tieto sektory prinášajú jednoznačne pridanú hodnotu a tiež ich potenciál rastu je dosť značný. V budúcnosti inkluzívnejší, spravodlivejší, e, celoživotne nastavený a, e, a taktiež ekonomicky silnejší e, sektor bude prospešný pre celú Európu. Preto musíme zaistiť, aby sme pokračovali aj naďalej v dostatočnej ekonomickej podpore týchto sektorov a tiež, aby sme zaistili hladký priebeh k novému programovaciemu obdobiu. Aj Rada, aj Európsky parlament už prijali významné kroky z hľadiska nastavenia týchto programov v budúcom finančnom období. Eh, mandát rady sa schválil v apríli a taktiež sa ehm, potom eh, v priebehu celých mesiacov eh, vykonali ďalšie významné prípravné kroky. Ehm, taktiež ehm, je nám veľkým potešením pokračovať a nadviazať na naše predchádzajúce predsedníctva Rakúska a Rumunska. Fínsko je odhodlané držať sa e, týchto záverov, ktoré už boli e, prijaté na týchto úvodných rokovaniach a že budeme takte spolupracovať s vami. Ďalej v druhom rade sa chceme venovať udržateľnému rozvoju a taktiež e, chceme podporovať udržateľné formy rozvoja veľmi konkrétne. Sa chceme zamerať na ciele. Chceme sa dopracovať k rozsiahlej agende do roku 2030 pričom sa chceme držať e, už e, prijavených e, požiadaviek zo strany Európskej rady a taktiež Európskeho parlamentu. V treťom rade sa chceme venovať o spusteniu diskusie o tom, čo je potrebné urobiť na to, aby sme zachovali a posilnili životaschopnosť celého audiovizuálneho sektora v Európskej únii a taktiež chceme posilniť aj obsahy v audiovizuálnom sektore, taktiež ako napríklad um, filmy, um, E, seriály a podobne. Nové e, technológie, e, celkovo naše postavenie na globálnych trhoch, ďalej inovácie medzi týmito sektormi, ďalej propagácia a taktiež diverzita, rovnosť, toto všetko je súčasťou týchto diskusí, kde hovoríme o budúcnosti. Ďalej, vo štvrtom rade chceme vychádzať z um, plnenia pracovného plánu, ktorý bol schválený uh, na úrovni rady v novembri 2017. Tam sa zadefinovali konkrétne priority, ktorých sa chceme držať uh, a chceme um, taktiež podľa nich uh, nastaviť potrebné zmeny v snahe vysporiadať sa s digitálnou transformáciou, taktiež s dopadmi globalizácie, ako aj s rastúcou nerovnosťou spoločnosti. V kontexte mládeže e, sú naše priority nasledovné e, kvalita práce pre mladých a taktiež rovnaké príležitosti zamestnať sa pre mladých ľudí, ďalej po druhé e, konkrétne formy vzdelávania pre mladých pracujúcich a v treťom rade digitálna práca mladých. Chystáme sa v priebehu nášho predsedníctva zamerať na konkrétne ciele. Chceme isté, že presadzovať rokovania s ostatnými aktérmi v kontexte Európskeho zboru Solidarity. E, naša rokovacia situácia je v aktuálnom momente relatívne jednoznačná. E, zdá sa, že pozície parlamentu a rady sú e, s tým navzájom veľmi blízke a tiež sú blízke pôvodnému návrhu komisie. Chceme pokračovať v rokovaniach čo najskôr. Tiež chceme zlepšiť formy vzdelávania, odbornej prípravy a taktiež zlepšenie zručnosti a kompetencie pre mladých pracujúcich. Máme za cieľ eh, vychádzať eh, z konkrétnych eh, potrieb v praxi. Chceme taktiež vytvoriť taký rámec pre lepšie formy zamestnania mládeže, ktorý bude zahrňať aj aktérov priamo z, zo mládeže. Chceme tu vychádzať zo záverov rady Taktiež sa chceme zamerať na digitálne formy práce pre mladých a tiež chceme podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí e, na trhu práce. Chceme, chceme im tiež pomôcť e, zvyšovať ich digitálne zručnosti. E, jedna z hlavných úloh v tomto smere je aktívna úloha mladých ľudí v digitalizácii a taktiež v čoraz väčšom využívaní technológií v našej spoločnosti. Chceme predchádzať prehlbovaniu digitálnej priepasti. V sektore športu by som spomenula nasledovné priority. Predovšetkým boj proti korupcii, to je jedna z hlavných priorít eh, v rámci nášho predsedníctva eh, v sektore športu. Chceme zaistiť efektívny boj proti korupcii, a chceme prijať konkrétne ciele. Úspešný eh, proces boja proti korupcii si vyžaduje dlhodobé strategické zmýšľanie a taktiež hladkú spoluprácu medzi všetkými aktérmi. Na to, aby sme dokázali predchádzať korupcii, musíme sa zamerať e, na rozvoj e, dobrých transparentných fóriem riadenia a to v celom sektore športu. Okrem toho e, chceme pokračovať v rokovaniach podľa Makolinyho dohovoru, tak aby členské štáty mohli pristúpiť k ratifikácii tohto dohovoru. Okrem toho chceme vnímať aj aktívnu prácu v boji proti dopingu ako jednu z našich priorít. E, ďalšia priorita je e, zamerať sa na šport detí a mladých, e, teda konkrétne na to, aby tento šport bol bezpečný. Všetci, ktorí sa angažujú v sektore športu detí a mladých, si musia uvedomiť, kde sú rizika a musia sa zaviazať, dodržiavať a zlepšovať aspekty bezpečnosti v tomto sektore športu. Úplne na záver, ešte ak dovolíte, by som sa rada poďakovala ešte raz za túto možnosť stretnúť sa s vami. Um, dúfam, že sa nám bude hladko spolupracovať, že spolupráca bude blízka, bezprostredná a veľmi rada odpoviem na prípadné otázky z vašej strany. Ďakujem. Veľmi ďakujem. Mm, veľmi pekne ďakujem za mm, veľmi zaujímavý úvod do priorít eh, fínskeho predsedníctva, najmä v tých oblastiach, ktoré sa týkajú nášho výboru. Najprv by som udelil slovo našim koordinátorom. Eh, majú k dispozícii každé dve minúty. Budeme eh, to robiť formou hry ping-pong a pravdepodobne nebudem mať nedostatok zájemcov aj ostatných členov. Poprosím vás, aby ste naznačili, ak sa chcete ujať slovo. Michaela Jodrova. dve minúty, nech sa páči. Ďakujem obom ministerkám e, za úvodné slova. Prišli ste do výboru, pre ktorý vzdelávanie kultúra je e, ťažiskom. E, a máme veľké očakávania od fínskeho predsedníctva, pretože fínsky vzdelávací systém je lídrom nielen v Európe, ale aj e, e, v celom, e, po celom svete. Máme značné očakovanie v tejto oblasti. Rada by som sa opýtala, čo sa týka programu Erasmus. Pani ministerka naznačila, že chcete ho udržať a predpokladám, že radi by ste aj navýšili rozpočet pre rok 2020, ale aj pre nový finančný rámec náš výbor Európsky parlament e, sa vedril v tom zmysle, že by sme radi strojnásobili e, e, tento rozpočet v porovnaní so súčasnými 14 miliardami. Je to výrazné navýšenie, ale to neznamená úplnú inkluzivitu. Aj vy ste povedali, pani ministerka, že vzdelávací systém má byť otvorený a kvalitný pre každého študenta. A Erasmus Plus stále nie pre každého e, študenta a mali by sme to mať ako náš spoločný cieľ. Takže ďakujeme za to. Pokiaľ ide o konkrétne záležitosti e, v samotnom e, programe Erasmus, ktoré sa pripravuje na ďalší rok, našim spoločným zájmom je boj proti fake news a manipuláciám, proti nárastu populizmu, radikalizmu v Erasmus+, Plus, si myslím, mali by sme sa sústrediť aj na túto oblasť. Vítam spoločné stretnutie ministrov školstva a financí a prajem vám veľa úspechov pri tom, je to vždy najťažšia úloha presvedčiť ministrov financí, že e, vzdelávanie e, znamená investície. Pani ministerka Kosman, e, ďakujem vám za prístup k zborom Solidarity, my by sme to chceli dotiahnuť tak, aby naozaj slúžili mladej generácii, aby e, e, e, mali lepšie možnosti a poznávanie v oblasti tešíme sa na spoluprácu. Kto by chcel zodpovedať túto otázku? Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za otázku. Ja budem reagovať na e, program Erasmus a kolegyňa e, povie o zbore Solidarity. Už som spomenula, že Erasmus Plus patrí medzi najlepšie známe programy Európskej únie. Aj Fínsko to vníma ako vlajkovú iniciatívu únie. Ako som naznačila, sme odhodlení začať e, rokovanie v rámci trialogu o tomto programe zo strany rady. Určite chápete, že sú tu isté problémy v súvislosti s rozpočtom. V súčasnosti nespadá pod e, tieto rokovania a tým sa budú zapodevať e, hlavy štátov a predsedové vlád e, v rámci celkových rokovaní o rozpočte. Väčšina pozmeňujúcich návrhov e, e, parlamentu a rady e, sú technické povahy. Myslím si, že tu sa dohodneme že nájdeme, našli sme už dobré kompromisy, pokiaľ ide o technické záležitosti. Takže bude treba mm, dotiahnuť iba niekoľko mm, menších vecí v rámci trialógu kde potrebujeme sa viac zamyslieť vo vzťahu medzi tromi inštitúciami Napríklad e, je to európska e, prídaná hodnota, inklúzia, ktorú ste spomenuli v otázku, mobilitu, dos, mobilita dospelých, e, e, nové cieľové skupiny mm, vzdelávania a šport. Domnievame sa, že dokážeme dosiahnuť dobrý pokrok počas fínskeho predsedníctva. Pani ministerka Kosunen. Áno, ďakujem pani predsednička a ďakujem pekne za veľmi dobrú otázku a pripomienku. Naozaj e, dúfame, že e, rokovanie o e, zbore Solidarity sa čoskoro rozbehnú a že dosiahneme dobrý pokrok. Máme tu dobrú synergiu medzi zborom Solidarity a programom Erasmus. Práve takéto iniciatívu potrebujeme pre Európsku úniu, aby sme zabezpečili väčšiu pridanú hodnotu pre mládež. Ďakujem pekne. Petra Kem Evert. Ďakujem veľmi pekne e, obom ministerkám za priblíženie veľmi ambiciozného programu. Môžeme to tak e, vyhodnotiť. V podstate e, predsedníctvu zostávajú k dispozícii iba 4 mesiace a v tejto súvislosti by som vám chcel poprieť veľa úspechov a aj dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Začnem programom Erasmus+. E, Plus. Správne ste poukázali na tom, že e, e, v očiach občanov to je asi najznámejší program Európskej únie, ale myslím si, že rada by mala zohľadniť aj finančné hľadisko. My sme sa dohodli na tom, že škrty vo vzťahu k programom Erasmus a ďalšími programami e, s tým treba skoncovať a treba navýšiť na 10 a podporujeme mm, fínske predsedníctvo, e, aby ste presvedčili e, minister financí, aby sme nezanedbávali význam programu Erasmus a ďalších programov, aby sme mali k dispozícii potrebné finančné prostriedky, E, pretože e, nedosiahneme žiadne e, výsledky. Ďakujem za dobrú iniciatívu zaťahnuť do tohto aj ministro financie. Je to dobrý nápad a dúfam, že spoločne sa nám podarí presvedčiť ministra financie, aby premenili slova na činy Investície do e, vzdelávania e, sú investíciami do budúcnosti, vrátane budúcnosti Európy a mali by sme e, to jasne dať na vedomie ministrov financí. Aj ďalší ambiciozný cieľ ste spomenuli, Európsky parlament je na to pripravený, takisto aj komisie ale máme určité pochybnosti, či aj je to rovnaké uh, na strane uh, členských štátov. Uh, povedala moja predrečnička, že Fínsko ide príkladom otázky vzdelávania. Dúfam, že budete podporovať aj snahu aj členských štátov, aby získali potrebné kompetencie Vieme, že je to e, súčasť subsidiárnej politiky, ale treba sa pozrieť na to, aké by sme mohli e, stanoviť spoločné cieľy a potom premyšľať o tom, akým spôsobom naplniť tieto cieľy najlepším spôsobom. A je to e, e, relatívne jedno, či to bude na úrovni regionov alebo celoštátnej úrovni alebo na celej európskej úrovni ak by sme našli pragmaticky k tomu e, prístup, e, bola by som veľmi rada a teším sa aj na spoluprácu. E, chceli by ste nejako reagovať? Áno, ďakujem veľmi pekne za otázku. Je v skutku pravda, že máme ambiciózny program, ale Fíni sú známi e, tým, že pracujeme efektívne. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť aj značný pokrok. Ďakujem za poznámku ohľadom spoločného stretnutia Rady ministrov školstva a financií. Vo všeobecnosti je veľmi dôležité, aby sme všetci spolupracovali, aby sme zdôraznili význam e, e, do vzdelávania, do výskumu jednak z hľadiska zabezpečenia rovnosti, ale aj zistenia hospodárskeho rastu. Čo sa týka programu Erasmus+, musím zopakovať, že sme odhodlení začať rokovanie v rámci trialógu o tomto programu, o tomto programe, avšak najprv treba vyriešiť e, problém problém rozpočtu. To sa bude riešiť neskôr a bude zavisiť od výsledku rokovania o, o všeobecnom rozpočtovom rámci. Takisto pre nás je dôležité, aby sme spolupracovali. Mám na mysli spoluprácu rôznych inštitúcií v e, otázkach, ktoré majú spoločný význam pre nás všetkých. Ministerin Kosonen. Pani ministerka Kosonen, chcete sa aj e, vyviedriť? Ďakujem pekne za e, vaše poznámky, pani Kamer Evert. Čo sa týka subsidiarity, to by som odpovedala tak, že v stanovovaní spoločných cieľov je dôležité zamerať sa na to, aby tie ciele naozaj boli spoločné. Ja, als nächstes... Ako ďalšie eh, vystupí pani Ferran. Uh, eh, thank you. Uh... Budem hovoriť po francúzsky. Merci, madame. Mm, ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste tu prišli. Ďakujem za vašu prezentáciu. Teším sa, že ste nastavili takéto ambície, aj pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie, Európske univerzity, kreatívny sektor a kultúru. Pretože my sme sa toho trošku obávali. Slovo kultúra sa ani nenachádzalo v tom pôvodnom dokumente fínskych priorit, ale teraz ste nás už uistili. Chcem sa vrátiť k dvom bodom. Prvá vec, vzdelávanie. Máme tu predovšetkým vzdelávanie, pokiaľ ide o tie odborné stránky, pretože práve toto môže obohatiť program Erasmus Plus aj vďaka sociálnemu začleneniu a tým pádom sa do toho môže zapojiť viac mladých ľudí. Práve preto obhajujeme trojnásobnenie rozpočtu. Myslím si, že práve do tohto by sme mali zapojiť takéto špecifické typy vzdelávania, pretože aj toto je súčasť našej európskej práce, ktorá je dôležitá. Ďalej dimenzia, ktorá sa týka kultúry. Tam ste hovorili o valorizácii nášho európskeho dedičstva, či už ide o hmotné alebo nehmotné dedičstvo. A taktiež do toho spadá aj lingvistická stránka. Ďakujem. Wer von Ihnen beiden möchte... Kto by chcel uh, zodpovedať, prípadne reagovať? Pani minister Anderson. Ďakujem pekne, pane Ferran, za otázku. Som veľmi rada, že ste spomenuli aj odbornú prípravu. Uh, aj význam tohto smeru, eh, tohto dvetvia školstva. Aj pre nás je veľmi dôležité, aby odborná príprava sa stala súčasťou programu Erasmus+, aby tak tomu bolo aj do budúcnosti. Inak eh, Fínsko eh, chce podporovať odborné vzdelávanie. Chceme, aby to bolo atraktívne pre študujúcu mládež to zvyšuje ich zamestnávateľnosť, umožňuje im hľadať dobré pracovné miesta a myslím si, že to malo by byť e, z hľadiska hodnoty na rovnakej úrovni ako vyššia stupeň e, e, strednej školy, aby spoločnosť medzi tým až tak nerozlišovala, aby to rovnakým spôsobom umožňovať pokračovanie vo štúdiach, aby študenti, e, ktorí e, sa potrebujú odbornému vzdelávaniu, mohli e, pokračovať vo vzdelávaní neskôr. Domnievame sa, že kvalitné odborné vzdelávanie, ktoré sa ponúka v Európe, by sa malo lepšie zviditeľniť. A týždeň európskych takýchto odborných zručností je príležitosť, aby sme to podporili a plánujeme E, zorganizovať takýto týždeň e, odborných zručností e, v Helsinkách. Počas nášho predsedníctva budeme sa snažiť maximálne využiť túto možnosť, aby sme pozitívne zviditeľnili odborné vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka Kolsonen. Ďakujem aj ja za vaše poznámky a otázky. V roku 2018 sa spomína význam európskeho dedictva. To bol vlastne tematický rok. Domnievame sa, že kultúra a dedictvo by malo byť trvalou prioritou. Ako ste skonštatovali vy aj my, v, novej, v novom Európskom strategickom programe je um, Európske kultúrne dedictvo ako jeden z faktorov našej identity. Teda v tomto smere máme aj v našom programe spomenutú kultúru. V roku 2019 je prvý rok, keď sa e, začína plniť nový program e, Európskej rady pre kultúru na roky 2019 až 2021. Je tam 5 hlavných tém, pričom prvá z nich je dlhodobá udržateľnosť kultúrneho dedictva. A práve z hľadiska udržateľnosti chceme v tomto smere využívať aj kultúrne, ale aj spoločensky, ekonomicky a ekologicky podporovať eh, to využívanie kultúrneho dedictva ako jeden zo zdrojov. Fínsko sa v priebehu svojho predsedníctva a vo svojom pracovnom programe chce venovať eh, plneniu práve eh, takéhoto prístupu. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pani Anderson. E, vážené pani ministerky, veľmi pekne e, ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás, za to, že ste priblížili váš e, veľmi ambiciózny program. Môžeme s ním iba v zásade súhlasiť a je to naozaj veľmi žiaduce. Moja otázka súvisí s pojmom európska kultúra a preto e, moja otázka, aký máte voči tomu e, postoj napríklad podpora európskej kultúry e, nie jednoduché, pretože existujú viaceré rozmanité kultúry Európy a bolo by žiaduce, aby sme podporovali túto... E, e, e, teda nebolo by dobré, aby sme nahradili to jednotným alebo jedným prístupom k tejto kultúre. To by mala určité dôsledky. Potom by to mohlo znamenať, že zmizne, zanikne táto rozmanitá európska kultúra, ak by sme ju sa snažili podporovať nejakým jednotným spôsobom. Pani Kosonen? kysymys on tietenkin... Ďakujem pekne za vašu otázku. Tieto obavy existujú v celej Európe, isteže, ale každá krajina predsa má svoju vlastnú identitu, svoju kultúru, svoje kultúrne dedictvo a my spoločne všetci tvoríme európsku kultúru, európsku kultúrne dedictvo a tiež sme spoločne zodpovední za to, aby kultúra európska pokračovala. Ja tu nevidím nejaký rozpor. Myslím, že nie je dôvod sa nejako obávať e, o zachovanie vlastnej kultúry, európsku kultúru a naše spoločné kultúrne dedictvo sa spoločne snažíme chrániť. O tom vlastne hovoríme aj na tomto dnešnom stretnutí. Teraz um chcel by som pokazať na to, že e, zásada Európskej únie je jednota v rozmanitosti. To znamená, e, že európska kultúrna politika nie je zameraná na to, aby sme to všetko zjednotili, ale aby sme e, naďalej budovali rozmanitosť tejto kultúry, aby naša spoločná kultúra prekvitala vo svojej rozmanitosti. Pán Franz, zastupujúci koordinátor Zelených. Dankeschön. Ďakujem pekne. Erasmus Plus mm, e, príprava podpora tejto programu je zložitá vec. Miliónom e, mladých ľudí, e, ktorí sú dotknutí diskrimináciou, napríklad negatívne postojmi voči Rómom, nemôžu sa zúčastniť tohto programu takisto e, mnohí občania nemôžu e, realizovať prístup k tomuto programu v dôsledku e, diskriminácie a segregácie. Čo by ste chceli urobiť, aby ste odstanili tento nežiadosti stav, aby program Erasmus Plus bol prístupný aj ľuďom, ktorí sú vystavené diskriminácii? Pani ministerka Andersen. Ďakujem, pán Franc, za vaše otázky. Pokiaľ ide o inkluzivitu programu Erasmus+, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme eh, zdôrazňovali a podporovali inkluzivitu eh, programu Erasmus+, aby sme zaistili eh, otvorenosť e, tohto programu pre e, mladých e, študentov a mladých občanov bez ohlasu, bez ohľadu prepačte, na socioekonomický status ich rodín. Aj už som spomenula, že považujeme mm, inkluzivitu programu Erasmus Plus za tému, ktorá si zaslúži väčšiu pozornosť v rámci trialógu medzi tromi inštitúciami. Vnímame to ako veľmi dôležitú súčasť tohto programu a chceme to e, rozvíjať naďalej. Zur Pán äh, Jurek. Yeah, thank you very much. Ďakujem e, veľmi e, pekne obom pani ministerkám. Prajem vám veľa úspechov. Teraz ani tak sa nepýtam, ale diskutujem nahlas, ako riešiť niektoré problémy. Ak e, vnútroštátny e, e, vzdelávací systém je poznačený nejakými historickými stereotypmi, e, nacionalizmom. E, mnohé e, krajiny Európskej únie majú také charakteristiky a to živí xenofóbiu, rodovú diskrimináciu. V niektorých krajinách to sa prejavuje viac, niekedy menej, ale niekedy nadobudám dojem, že niektoré systémy vzdelávania sú v rozpore s európskymi hodnotami, nie e, sú otvorení všetkým. Myslím si, že je to niečo sporné. Či by ste sa nechceli vyjadriť na túto tému? Pani minister Kandersen. Ďakujem pekne, pán Gizlírek, za e, vašu otázku. Je to zložitá téma, pretože ide o e, oblasť pôsobnosti Európskej únie v oblasti e, vzdelávania odbornej prípravy a keď hovoríme o obsahu vzdelávacieho systému a kompetencie Európskej únie sú e, obmedzené iba podporou a doplňovaním aktivít členských štátov v oblasti vzdelávania ale aj e, na základe týchto obmedzených právomocí e, je tu predsa len veľa toho, čo Európska únia môže urobiť, aby e, prispela k výmeni myšlienok a osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Do značnej miery to závisí od toho, ako vnímame úlohu vzdelávaní, aká je spoločenská úloha vzdelávacieho systému. Osobne by sme chceli zdôrazniť, je právo na e, kvalitné inkluzívne vzdelávanie, na možnosť e, vzdelávať sa počas celého života. Ide o sociálne práva v celej Európe, e, ide o rovnosti práv na blahobyt a osobnostný rozvoj pre všetkých občanov v Európe. Pravdepodobne budeme mať možnosť mať tematickú diskusiu ohľadom úlohy vzdelávania z hľadiska eh, hodnot spoločnosti. Pani eh, ministerka Kosonen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za vašu otázku, ktorá je veľmi aktuálna. Každá krajina má eh, zodpovednosť určovať si pravidlá v školstve a váš výbor má za úlohu nejako to sa snažiť eh, ako keby zlepiť dokopy, hľadať tie spoločné styčné body. Práve činnosť vášho výboru a taktiež program, ktorým sa dnes zaoberáme, je významným nástrojom práve preto, aby sme lepšie pochopili kultúru tých druhých, tiež aby sme sa navzájom lepšie spoznali, našu kultúru, aby to platilo aj pre občanov, aby občania sa lepšie oboznovali s inými kultúrami. Európsky Erasmus je dobrým príkladom tohto procesu a taktiež Európsky zbor Solidarity je dobrým nástrojom. Domnievame sa, že mladí vlastne tiež bažia po týchto informáciách a, a v prípade, že sa objavia takéto fenomény, o ktorých hovoríte, že dokážu reagovať. Teda myslím, že by sme mali dôverovať mladým ľuďom a taktiež dôverovať systému, ktorý máme vytvorený v Európskej únii v tomto smere. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Veľmi pekne ďakujem. Ukončili sme teraz e, otázky e, koordinátorov a teraz e, bežní členovia výboru. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili jednu minútu. Máme viacerých záujemcov. Pán Zver. Hvala lepa za dobro predstavitev obeh ministric. Uh, jaz mám samo jedno krátko vprašanie. Ďakujem. Ďakujem pekne eh, za vaše prezentácie. Ja mám len jednu krátku otázku. Eh, myslíte si, že by sme mohli uzavrieť trialog k programu Erasmus+. Myslíte si, že je to možné? Máte to v rámci svojich cieľov? Äh, äh, počkáme na druhú otázku. Pán Ruiz de Vesma. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Ďakujem äh, pani Anderson ako aj pani Kosonen za ich prezentácie, ktoré boli naozaj veľmi pestré a máme tam mnoho ambícií, o ktoré sa chceme pokúsiť. Ale pokiaľ ide o vzdelávanie pre európskych e, občanov a prepojenie s jednotlivými hodnotami, zdá sa, že toto nie je súčasťou vašich eh, priorit. Príprava na trh eh, práce, ja si myslím, že sme všetci súčasťou európskeho projektu a mali by eh, sme sa orientovať aj na toto, alebo možno sme to preleteli veľmi rýchlo a nejak som to nezaregistroval. Ako povedala koordinátorka Kamerevert, ako aj ostatní, uh, Máme tu naplánované škrty na nasledujúce roky. Vy sami ste poukázali na to, že kreatívna Európa je e, veľmi významná, ale bohužiaľ rada navrhuje zoškrtať aj tento program, ako aj Európu pre občanov. Práve preto sa chcem obrátiť na pani Anderson, ako aj Kosonen a, a Mohli by nám možno vysvetliť, ako chcú zareagovať na tieto návrhy rady a možno niektoré e, štáty budú proti tomu, teda aký bude ich postup. No a pokiaľ ide o Európsky zbor Solidarity, tak financovanie tohto programu, ako veľmi dobre viete, je oveľa nižšie ako Erasmus+. Plus. E, takže nemohli by sme možno navyšiť aj e, tento program? Ďakujem. Ich äh, gebe jetzt den beiden Ministern. A teraz e, umožním obom ministerkám, aby e, zodpovedali tieto otázky. A, e, e, prepáčte, pani kolegyne, vy ste sa skôr e, prihlasili, e, som sa pomýlil, tak som najprv e, umožním ministerkám, aby zodpovedali tieto dve otázky a potom prídete na rad. Ďakujem pekne. Najprv začnem otázkou pána Zvera, čo sa týka rokovania o programe Erasmus+ pokiaľ ide o záležitosti tohto programu, ako už som spomenula, sme e, si istí a pripravení e, uzavrieť rokovanie o týchto otázkach ešte do konca tohto roku. Ale čo sa týka financovania, je to zložitejšie v súvislosti s Brexitom a viacerými e, aktivitami okolo toho. Takže v otázke financovania považujeme e, e, za menej pravdepodobné, že sa nám podarí ukončiť rokovanie do konca tohto roku. E, takisto ďakujem vám, pán Devesa, za otázky o, európskych hodnotách v oblasti vzdelávania. Samozrejme, vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní hodnot, e, študujúcich e, európskych hodnot, Erasmus plus e, zbor Solidarity majú zásadný význam z hľadiska toho, aby mladí ľudia v Európe získali pocit európskej identity, aby mali možnosť cestovať, aby boli vystavení rôznym európskym kultúram Takže vo viacerých ohľadoch váš výbor a to, čo e, e, robíme my vo Fínsku, úzko súvisí e, so záležitosťou európskych hodnôt. Pani ministerka Kosonen. Kiitos puheenjohtaja, kýtos. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za obe otázky. Ja by som teda najskôr sa ujala otázky pana Devesu tvoria Ava Európa, s tým súvisiaci program a jeho rozpočet. Hovorili ste o nízkej sume. V stanovisku rady e, sa tieto škrty oproti návrhu komisie spravidla e, sa robia dosť tak v širšom meradle vo všetkých bodoch. Teraz e, sa to teda týkalo konkrétne tvoria Európy, tieto škrty. A vlastne stanovisko rady dosť jasne popisuje aj e, rozdelenie na dve skupiny, teda e, čistí prispievateľia a čistí príjemcovia z hľadiska rozpočtu. My ako predsednická krajina isté, že nemáme vlastné stanovisko v tomto smere. Stanovisko rady je kompromisom a ide o kompromis prijatý medzi členskými krajinami. Isté, že o, o rozpočte e, sa prijema dohoda spoločne s parlamentom. Rada a parlament majú dosť odlišné postoje 11. E, e, končí e, postup rokovaní, potom sa príjmu ďalšie kroky, kde sa vyhodnotí predbežný návrh rozpočtu rok 2020. Čo sa týka financovania zboru Solidarity, rokovania o financovaní sú vlastne neoddeliteľnou jednotkou, ako už povedala pani Anderson. Nebudeme sa zatiaľ preto k nejakým čiastkovým um, výsledkom rokovaní vyjadrovať, potom celkovo sa k tomu vyjadrime. Ďakujeme pekne. Teraz eh, na dve minúty pani Milvede ako koordinátorka. Uh, thank you very much, uh, chairperson. Ďakujem pekne, pani predsednička, v mene skupiny EKR. Rada by som poďakovala eh, eh, pani ministerke Anderson a ministerke Kosonen za vystúpenie a zablahoželať e, k veľmi ambicioznému programu. Fínsko e, je naozaj známe ako úspešný príklad e, v oblasti inovácií v školstve a veľmi si vážim vašu koncepciu stáleho vzdelávania, ktoré je v stredobode pozornosti programu predsedníctva. Otázka ako vnímate úlohu vzdelávania v oblasti umení, kultúry v vašej stratégii? A druhá otázka súvisí s jednou z vašich priorít. Spomenuli ste otázku komplexnej bezpečnosti. Domnievam sa, že vzdelávanie e, v oblasti kultúry a e, ako dôležitý zdroj majú médií, keď hovoríme o komplexnej bezpečnosti. Napríklad nepočul som e, e, nič o tom, aké máte plány, e, pokiaľ ide o podporu troch rôznych spolehlivých médií. Prednedávnom sa o tom pomerne veľa diskutovala na rade medzi ministrami. Sie, Frau Ministerin Kosonen? Pani ministerka Kosonen? Können noch kurz Zeit geben. Okay, um, sorry, uh, Mrs. Eh, prepačte, eh, eh, a ďakujem za otázku. My sa vždy musíme <laughs> dohodnúť, kto má na starosti čo, aby sme vedeli zodpovedať otázku. Najprv ste spomenuli trvalé vzdelávania Myslím si, že to súvisí aj s tým, e, čo ste e, spomenuli aj v súvislosti s komplexnou bezpečnosťou. E, domnievame sa, že potreba nepretržitého vzdelávania súvisí s technologickým vývojom, s digitalizáciou, automatizáciou na pracovnom trhu. Treba zabezpečiť, aby jednotlivci ktorí sa učia, ale aj spoločnosť boli pripravené na všetky zmeny, ktoré súvisia s technologickým e, rozvojom. Súvisí to aj s digitálnymi zručnosťami, aby sme vedeli zabezpečiť jednak mladým e, študujúcim, ale aj dospelým e, možnosť E, zdokonalovať e, svoje e, zručnosti, vrátanie digitálnych zručností. A to je dôležité aj z hľadiska komplexnej bezpečnosti, ale aj pôsobenie proti fake, fakeovým správam, aj v súvislosti s diskusiami o mediálnej politiky. Myslím si, že je to dobrý príklad vzájomnej prepojenosti medzi týmito tematickými oblastiami. Pani ministerka Kosanen. Ďakujem pekne za Veľmi dobré otázky. Ak by sa mohla približiť, ako Fínsko sa zaviazalo eh, podporovať eh, kultúru a umenie, tak len napríklad v oblasti hudby, eh, tam sa investuje 100 miliónov každý rok, len si predstavte 1,5 milióna obyvateľov, teda naozaj u nás sa snažíme podporovať vzdelávanie v oblasti umenia. Kultúra a umenie sú e, významnou súčasťou vzdelávania, učenia, ale taktiež slobodné médiá sú dôležité v tomto smere. Musíme v Európe aj celkovo vo svete e, byť schopní dôverovať tlači, musíme e, zachovať čo najpluralitnejšie mediálne prostredie, tak aby taktiež sa zvyšovala schopnosť obyvateľstva nakladať e, rozumne s informáciami, ktoré e, z, e, z médií absorbujú. Ja to považujem osobne za dôležité, aby dajme tomu aj keď sa zameriavame na mládež a na deti, aby tam sme tiež sa snažili dbať na to, aby práve títo mladí ľudia dokázali mm, efektívne absorbovať informácie, ktoré sa im podsúvajú. Ďakujem pekne. Otázky pána Mohameda a pána Franca. Najskôr pán Mohamed a potom pán Franc teda ak súhlasíte. Snichtá? Um, Ďakujem. Ja som z Veľkej Británie. Už ste spomenuli to slovo začínajúce na B, teda dovolím sa na to opýtať. Hovorili ste o rozpočtových tlakoch súvisiacich s Brexitom. Máte nejaké ďalšie kroky naplánované, čo sa týka neistoty, ktorú Brexit spôsobuje, nielen eh, vo vzťahu k mojej krajine, ale celkovo k Európe, najmä v kontexte vašho predsedníctva? Ich ziehe meine Frage zurück. Sie... Ja by som stiahla svoju otázku, ak dovolíte, pretože už som na ňu dostal odpoveď. Eine weitere Frage dazu nehmen. Teda ešte môžeme eh, dať priestor ďalšej otázke, pán Frankovský. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za prezentację. Ďakujem pekne, dobrý deň. Chcel by som sa ja poďakovať eh, za priority, predstavené priority predsedníctva. Ja by som sa chcela opýtať k športu ochrana detí v športe, z čoho to bude pocotávať? Mohli by ste uviezť nejaké konkrétne príklady, aké opatrenia fínske predsedníctvo chce presadiť v tejto oblasti? Ktorá z vás, pani ministerky, by chcela začať? Ďakujem. Ďakujem aj pánu Mohamedovi za otázku, ktorá sa týka Brexitu, teda toho slovička, ktoré začína na B. Vo všeobecnosti e, našou prioritou ako predsedské krajiny je e, brániť jednotu záujmy Európskej únie. My ako predsedníctvo sa budeme plne držať e, stanovis, prijatého stanoviska Rady z júna. To znamená, že Európska únia nie je ochotná otvoriť dohodu o odchode, ale vyhlásenie o budúcom vzťahu sa môže ešte upraviť. A z pohľadu činnosti Výboru pre kultúru a vzdelávanie, čo sa týka programu Erasmus+. Británia v každom prípade sa bude naďalej podielať na tomto programe až k dátumu odchodu a ak dohoda o odchode sa príjme, Británia bude pokračovať až do konca tohto programovacieho obdobia, ale ak Británia odíde bez dohody, um, v rámci kľúčových akcií 1 by sa mohli uzavrieť e, a priebehajúce um, dohody, teda to by sa mohlo nejako určiť ešte ich pokračovanie, ale inak všetky ostatné iniciatívy sa ukončia k dátumu odchodu Británie, pani ministerka Kosonen. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem mm, aj za otázky. E, pán Frankovský sa pýtal na bezpečnosť detí v športe. Konkrétne v našom od doby predsedníctva chceme nadviazať na um, už dobré praktiky um, z minulosti. Rada pod vedením Fínska pracuje na záveroch, čo sa týka zlepšovania bezpečnosti detí a mladých v športe. To sa bude schvaľovať potom na úrovni rady. Cieľom je určiť, e, kde sú presne problémy, kde sú výzvy. A tiež e, chceme e, konkrétne navrhnúť konkrétne iniciatívy na zlepšenie bezpečnosti celkovo v športe ciele v rámci týchto záberov sa týkajú predovšetkým e, zvyšovania miery športu pre mladých a detí a taktiež zlepšovanie a podpora zdravia pohybu u obyvateľstva všeobecnosti 20. 4.9. v ESPO. K tomuto chystáme konkrétne konferenciu. Dank. Ďakujeme pekne teraz. Pani Bunding, potom pán Smerio. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa vyjadrili k rozšíreniu Erasmus. najmä, že to má zahrňať aj e, učňovské formy vzdelávania. Myslím, že to je e, vnímanie a celková iniciatíva zameraná na budúcnosť. Mám dve e, veci, ktoré sa chcem povedať. V októbri, 16. októbra, bude mať mladých ľudí, skupinu mladých učňov, ktorí prídu oboznámiť sa so situáciou bez na to, ako dopadne Brexit. Chcela by som vás eh, pozvať, aby ste sa s nimi stretli. Plánujeme recepciu, ak dovolíte. Dovolila by som si zazvať, zaslať vám poznámku. A ďalej v druhom rade krátkodobé zmluvy najmä v audiovizuálnom svete sú do nich lákaní mladí ľudia, ale vo všeobecnosti celkovo to platí pre ich formy zamestnávania. Spravidla sú to mladí ľudia, ktorí majú menej príležitosti, nižšie vzdelanie Zaujímala by ma, čo plánujete urobiť snahe zaistiť, aby ľudia nestrácali ilúzie, aby neboli zaseknutí v takýchto dočasných formách vzdelávania a aby si zachovali aspoň istú mieru sociálnej ochrany a sociálnej mobility. Rečničke bol v závere odňatý mikrofón. Ďalší rečník, ďakujem. Ministri, loro... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem vážené pani ministerky e, za to, čo ste nám tu predniesli. Mne sa e, veľmi páčil ten e, nový model založený na poznatkoch a valorizovaní kultúrneho procesu v rámci európskej kultúry. A k tomu sa ešte vrátime. Vy ste to už naznačili, hovorili ste o tom, ale my by sme potrebovali konkrétne záväzky. Myslím si, že v tejto oblasti sme už nadobudli určité skúsenosti a je potrebné, aby sme sa pohli ďalej, aby sme e, vedeli ďalej e, tento program podporovať, aby to bolo transparentnejšie, aby sa to rýchlejšie dostalo k európskym občanom. Taktiež je potrebné e, zlepšiť rovnosť eh, pohlaví, ďalej monitorovanie, overovanie ex post. Aby sme teda boli schopní ohodnotiť, či tento program eh, je eh, účinný alebo nie. Kultúra je v jadre tohto semestra, ale je to spojené aj s ekonomickými záväzkami. Yeah, uh, thank you. Um... Ďakujem pekne. Odpoviem e, na otázku pani Panting. Predovšetkým ďakujeme. S potešením príjmeme e, vaše pozvanie na podujatie v oktobri. Môžete nám pozvanku zaslať. E, ešte sa nevyjadrujeme. Ďalej, čo sa týka zlepšovania mobility, hľadanie riešení pre mladých ľudí, mladých pracujúcich, najmä takých, ktorí nemajú až také veľké vzdelanie. Myslím, že najdôležitejšie je zamýšľať sa nad inklúziou e, celkovo v vzdelávaní, pretože najlepšou zbraňou pred e, stratou ilúzií je práve vzdelávanie. A tiež to je najlepší spôsob, e, aby spoločnosť zaistila sociálnu mobilitu, aby bol čo najkvalitnejší systém vzdelávania, ktorý bude zohľadňovať zraniteľné skupiny, Ďalej e, aj v kontexte migrácie sa nad tým krajiny zamýšľajú, aby existovali možnosti pre všetky rodiny, pre všetky deti získať prístup k kvalitnému vzdelaniu už aj v nízkom veku. Teraz teda hovorím z fínskeho pohľadu. Podľa nás je dôležité zamerať sa na a vzdelanie a starostlivosť detí v útlom veku, najmä čo sa týka detí ktoré sú zo sociálne slabších rodín. A ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá, je úloha kvalitnej odbornej prípravy a vzdelávania. Tým pádom by študenti mohli ďalej nadviazať eh, na dosiahnuté štúdie v prípade, že si to budú želať, teda že sa nejako nezatvor, nezatvoria dvere ehm, v školstve pred nimi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za vašu otázku, pán Smeriglio. Bola veľmi informatívna. Ja sa úplne stotožňujem s vami, eh, s vašim názorom, čo sa týka cieľov tohto programu. Chceme ich podporovať, čo je možné a tak ako sa tu už uviedlo, tieto rozpočtové rokovania prebiehajú, sú otvorené. Isté, že budeme sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir... Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka. Pán Garcia de Blanco a potom pán Polák. Sí, gracias, gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani ministerky za vaše vyjadrenie k tomuto programu. Je veľmi ambiciózny. Nepoznám veľmi dobre tú fínsku stránku, ale dôverujem jej. Vy ste zdôraznili samotný program a kultúrnu časť Môžem súhlasiť e, s tým, že nejdeme tu teraz stvoriť európsku kultúru, tá už existuje. Máme tu Európsku úniu, máme tu Európsky parlament, e, tam sa už prejavuje tá európska kultúra a zdieľané hodnoty. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme tu e, vytvorili niečo nové, aby sme si uvedomili, že kultúra je súčasťou našej vlastnej identity a taktiež je veľmi dôležité, že často sa upriamujeme na niektoré otázky, ktoré možno unikajú tej európskej identite, ale už to tu bolo naznačené populizmus a extrémisti. Takže veľmi konkrétne, pokiaľ ide o kultúrnu stránku a taktiež aj to bohatstvo, ktoré predstavuje aj v prepojení s vytváraním ekonomického bohatstva. Máme tu otázku, ktorá sa týka daní, konkrétne DPH a tieto veci sa v jednotlivých štátoch líšia. V Francúzsku je to nízke, potom v Španielsku až donedávna sme mali najvyššiu DPH v rámci kultúry. Takže ako sa na to pozeráte z európskeho hľadiska na e, túto fiskálnu otázku? V úvode chcem oceniť e, naozaj priority, ktoré ste si e, predsavzali, najmä teda časť kvalitného a inkluzívneho vzdelávania istotne v podstate vlastne vieme o tom, že, že v členských krajinách Európskej únii teda sú, sú vzdelávacie systémy odlišné. A, mm, častokrát, alebo teda zhodneme sa si na tom, že, že však tie vzdelávacie systémy výrazne ovplyvňujú úspešnosť, respektíve neúspešnosť a, dieťaťa v budúcnosti. A, častokrát sa však stáva, že, že deti zo sociálne zvýhodného prostredia sú v jednej krajine neúspešné a tie isté deti, ktoré z rovnakého sociálneho prostredia potom migráciou sa dostanú do inej krajiny, tak v tom druhej krajine, v inom, inom teda vzdelávacom systéme sú tieto deti vlastne úspešné. A Európskej únie je množstvo detí, ktoré teda púšťame zo vzdelávacieho systému bez prípravy na pracovný trh, respektíve bez kvalifikácie. A, a teda moja otázka znie vo vzťahu vlastne k vášmu predsedníctvu, ako chcete vlastne kvalitné a inkluzívne vzdelávanie dostať aj do tých najchodobnejších regiónov Európy, ako chcete teda prispieť k tomu, aby každé dieťa, aj to dieťa zo sociálne zvedového prostredia v chudobnej krajine dostalo v podstate budúcnosť, dostalo teda kvalifikáciu, ktorá je teda stupenkov na pracovný trh. Frau Ministerin Kosonen. Pani ministerka Kosona, nech sa páči. Kiitos, herra Blanko, kysymyksestä. Ďakujem pekne, pán Blanko, za vašu otázku. Je veľmi dôležité podporovať kultúrne projekty spoločne v Európe. Chcela by som vyzvihnúť, dajme tomu najmä projekt hlavného mesta kultúry, význam, aký tento projekt má pre mnohé mesta, samozprávy, regióny koľko hlavný miest kultúry sme už v Európe mali. Taktiež sa kultúra vníma ako tá najviditeľnejšia vec v Európe. Takto to vnímajú občania. Práve ide o to, aby sa veci nastavili e, správne. Už na tej najnižšej úrovni chceme obsiahnuť všetkých, všetkých, všetky tvorivé skupiny, všetkých občanov a chceme to vlastne využiť na to, aby sme podporovali a vyzdvihli aj európsku identitu. Našťastie, takéto projekty sú e, početne rozbehnuté v Európe. Čo sa týka e, daňových otázok, myslím, že to prislúcha skôr ministrom financií, do, patrí to ich, do ich poľa pôsobnosti. Spolupráca je dôležitá aj v tejto oblasti. To nepochybne platí. Ďakujem pekne, pán Volák, za vašu otázku čo sa týka zaistenia kvality v rozlišných systémoch vzdelávania a taktiež e, v rámci zaistenia mobility. E, teda, čo sa týka základného e, školstva, tam je zaistenie kvality relatívne nová oblasť spolupráce vzhľadom na e, výraznú rozmanitosť, e, ako ste spomenuli, e, vzhľadom na veľké odlišnosti v systémoch vzdelávania v členských štátoch, v súčasnosti sa spolupráca na európskej úrovni zameriava na výmenu osvedčených postupov, zatiaľ na výmenu poznatkov, znalostí, taktiež prebieha spolupráca na úrovni relevantných expertov. Ale podľa mňa je dôležité uvedomiť si, že máme k dispozícii aj nezávislé výskumné um, uh, subjekty, ktoré sa zameriavajú práve na uh, zvyšovanie kvality. Máme teda k dispozícii aj z takýchto zdrojov uh, z výskumov overené informácie o tom, čo sa osvedčilo, čo sa neosvedčilo. A to by sa malo využiť o mnoho viac v praxi. Ďalšia oblasť, ktorá je dôležitá, je úloha učiteľov. Vidíme, že povolanie učiteľa vo Fínsku, dajme tomu, sa teší veľkému záujmu. Je to veľmi cenené povolanie, povolanie spoločnosti a to je jeden z kľúčových aspektov úspechu eh, práve fínskeho eh, školstva. Znamená to, eh, že vo Fínsku utečel má relatívne veľkú samostatnosť, čo sa týka určovania ehm, dajme tomu aj pracovných postupov v triede, ktoré si do veľkej miery môže sám určovať jedna z hlavných priorít v plnení európskeho programu eh, v rámci Európskeho priestoru vzdelávania do roku 2025 je odstraňovanie prekážok, eh, čo sa týka študovania v inom členskom štáte, teda je to podpora mobility študentov. Vidíme, že to si zasluhuje plnú naozaj podporu členských štátov. Dann kommen wir jetzt zum letzten Fragenblock. Teraz prejdeme k ďalšiemu súboru otázok. A teda k poslednému. Chcem pripomenúť, že na každú otázku máme len minútu. Julie Ward, pán Kolacha a pani Onžomea. Uh, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. V prvom rade by som sa rada sústredila na mobilite. Ide o slobodu pohybu. Však áno, a mali by sme viac používať práve tento výraz, sloboda pohybu. A keď človek e, pracuje s mládežou a e, umelcami v Spojenom kráľovstve, môžem potvrdiť, že sloboda pohybu je veľmi e, vzácna pre Britov a je nevyhnutné, aby v kultúre sme mali slobodu pohybu, mali by sme to posilňovať. Som veľmi rada, že zdôrazňujete celoživotné vzdelávanie a či to podporujete aj prostredníctvom odborov a nejakých združení e, pracujúcich, aby išlo aj medzigeneračné vzdelávanie. E, Máme tu e, program vzdelávania, v ktorom aj europoslanci úzko spolupracujú s príslušným odvetvím. V otázke inkluzivity myslím si, že existujú e, skvelé e, osvedčené postupy, ktoré boli financované programom Erasmus+. Vedela by som uviezť skvelé príklady e, zo Spojeného kráľovstva. Ľudia, ktorí majú určité e, obmedzenie v oblasti e, vzdelávania, dostávajú uznanie v inde v Európe, aj napriek tomu, že sa im to nedostalo v ich domovine E, e, som e, svojho času pripravila správu o medzikultúrnom dialoge a vzdelávanie na podporu zásadných, základných hodnôt. Náš výbor podporil parížske vzdelávanie a vtedy naposledy ministri školstva spoločne pripravili takéto vyhlásenie. Som zvedavá, či budete v tom pokračovať. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať e, ministerkám e, za skvelú prezentáciu e, programu predsedníctva. V tom programe uznávate, že digitalizácia hospodárstva je veľmi dôležitým hnacím motorom priemysla. Mali by sme skúmať potenciál rastu odvetvia kultúry a kreatívneho odvetvia. Naša skupina uznáva pozitívny vplyv digitalizácie na hospodárstvo. Zároveň však sa nazdávame, že je tu úzke prepojenie medzi prístupom k kultúre, e, vzdelaní e, poznatkov a e, hodnotou úrovne blahobytu. Takže treba zdôrazňovať nielen kreatívne odvetvia, ale aj spoločné vzdelanie poznatkov. Mohli by ste nám približiť, čo všetko hodlá urobiť fínske predsedníctvo v tomto smere? A záverom pani Žumier. Judrova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani ministerky, za vašu prezentáciu. Pokiaľ ide o celú túto diskusiu, ja som si prečítala vaše priority samozrejme, ale chcem sa opýtať, do akej miery je prioritou vytvoriť takú takého podnikateľského ducha u mladých ľudí aj v tejto oblasti. Viete, že oni do seba veľa investujú a potom môžu vytvárať aj nové pracovné miesta a dosahovať aj ďalšie ekonomické bohatstvo, ktoré to prináša. Takže je to prepojené s novými príležitosťami, zručnosťami a ďalšími možnosťami mobility v rámci celej EÚ. My teraz pracujeme na tom, aby ehm, malé európske deti, keď eh, prišli domov zo školy, aby eh, oznámili rodičom, eh, mamka, ocko, chcem sa stať podnikateľom. Ehm, dávame im všetky potrebné znalosti, poznatky na to, aby to bolo možné. Ďakujem pekne. Mrs. Minister Anderson pani ministerka Anderson. Ďakujem pani Vod, ehm, aj ostatní poslanci. Myslím si, že ehm, zodpoviem tieto otázky naraz. Vo viacerých otázkach ste sa e, dotknuli otázky ehm, digitalizácie celoživotného nepretržitého vzdelávania takéto mm, nepretržité vzdelávanie doplňa celoživotné vzdelávanie a zdôrazňuje kontinuitu a prechod e, e, z jednej etapy na druhú. Prečo zdôrazňujeme úlohu e, nepretržitého vzdelávania? Súvisí to totiž s digitalizáciou, technologickým rozvojom, zmenami na pracovnom trhu? Ako už som spomenula, Vyžaduje to proaktívnejšiu úlohu zo strany jednotlivcov a spoločnosti, aby sme zabezpečili pre každého e, jednotlivca možnosť rekvalifikácie, e, zvýšenia svojich zručeností počas života. Takisto aj naše vzdelávacie systémy a inštitúcie by mali byť pružnejšie. A tým reagujem na otázku pani Ward to znamená samozrejme, že musíme spolupracovať so všetkými aktérmi spoločnosti, aby sme hľadali také riešenie, ktoré e, e, splňajú požiadavku pracujúcich vo, v rozličných odvetviach. Zvyčajne, keď hovoríme o dospelých, prekážkou pre ďalšie vzdelávanie je nedostatok finančných prostriedkov, e, času alebo motivácie. A tu musíme hľadať riešenie v rámci politiky nepredržitého vzdelávania. Chcel by som vám zablahoželať k vašej správe je e, priamo e, spojené s prebiehajúcimi diskusiami o európskych hodnotách, spoločenských hodnotách, politike založenej na hodnotách. A záverom, čo sa týka mládeže a podnikateľského ducha, zase to súvisí so vzdelávaním ako celkom. Samozrejme, je tu aj úloha vzdelávacieho systému, ktorý by mal e, umožniť e, tým mladým ľuďom, ktorí chcú založiť e, vlastný podnik, aby vedeli podnikať vnímam to ako niečo, čo úzko eh, súvisí s eh, vzdelávacím eh, systémom a vzdelávacou politikou. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Ďakujem pekne, ďakujem aj za otázky. Pani Ward. Rada si želá doplniť, zvýšiť mieru mobility. Chceme to vnímať ako jeden z hlavných cieľov v rámci tvorenia Európy a s tým súvisiacej agendy e, je to dôležité z hľadiska podpory e, znalostí občanov, taktiež z hľadiska podpory inovácií. Tiež by sme chceli zdôrazniť e, lepšie prepojenie medzi kultúrou a udržateľným rozvojom a taktiež chceme podporovať rovnosť, rovnosť príležitosti, chceme podporovať rozvoj inovácií agenda do roku 2030 je v tomto smere súborom cieľov, ktorých sa držíme a taktiež aj význam kultúrnej politiky ako jeden z nástrojov e, na dlhodobo udržateľné presetovanie cieľov. E, aj tohto sa držíme. Nie je tam konkrétne spomenutá kultúra, ale v mnohých oblastiach predsa len z týchto 17 bodov sú e, prvky, ktoré súvisia s kultúrou. Všetky politické sektory e, napokon môžu tiež za seba podporovať e, udržateľný rozvoj. Tiež chceme podporovať tvorivosť, chceme podporovať, posilňovať inštitúcie, posilňovať demokraciu prostredníctvom kultúry a práve takýmto spôsobom kultúrna politika prispieva k e, trvá udržateľnému rozvoju celkovo spoločnosti. Táto téma však e, je pre kultúru, e, pre Radu pre kultúru, ako aj pre Výbor pre kultúru kľúčová. Nepochybne je to aj pre novú komisiu nová téma. My ako Fínsko máme za cieľ dosiahnuť, dopracovať sa k spoločnej vízii v tejto oblasti a tiež chceme spustiť proces, ktorý by umožnil završenie súboru nástrojov v tejto oblasti, um, aby teda udržateľnosť bola vnímaná ako súčasť kultúry. A ešte k otázke, eh, čo sa týka podpory mladých eh, v ich eh, snahe začať podnikať. Kvalitná práca mladých posilňuje mladých celkovo a taktiež e, sa tým podporuje aj rast a podnikateľský duch. Preto je treba to podporovať. Ja, vielen Dank. Veľmi pekne ďakujem. Srdečne ďakujem e, pani ministerka Anderson, pán minister Kosman za veľmi e, zaujímavé informatívne diskusie. Myslím si, že mali sme dobrú plodnú výmenu názorov a dúfam, že počas nasledujúcich štyroch mesiacov budeme mať veľmi intenzívnu spoluprácu s vami počas vášho predsedníctva. Takisto sa uvidíme aj v súvislosti s trilogom, takže veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám veľa úspechov.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

Vážení kolegovia, ešte sme neskončili. Máme ďalší e, bod programu. Budeme hneď e, mať e, na návšteve pána generálneho rediteľa generálneho rediteľstva SINET, pána Violu. Poprosím vás, aby ste ak nechcete sa zúčastniť ďalšie rokovania, aby ste promptne a to bez eh, zbytočného hluku opustili eh, túto miestnosť. Stále máme ešte eh, ďalší bod programu. Chceli by som požiadať kolegov, aby sa opätovne usadili, aby sme mohli pokračovať v našej schôdzi. Bitte? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, haben ako som povedala, teraz máme diskusiu s pánom Robertom Violom, generálnym rediteľstvom eh, DG Connect. Je to bod programu. Eh, eh, pán Viola, veľmi som nás teší, že môžeme vás privítať v našom výbore. Sú tu viaceré body, ktoré, o ktorých môžeme usmerňovať. Jednak ide, pokiaľ ide o smernenie k smernici, ktoré vypracovala komisia, téma fake eh, eh, eh, news. Tým sa bude zapodívať predsedníctvo neutralita sieti a ako aj frekvencie pre hm, siete 5. generácie. Priamo, nepriamo sa to tiež týka nášho výboru. Spomenula som iba niektoré témy. Je tu aj kauza Euronews, ktorú môžu spomenúť niektorí kolegovie. Máte k dispozícii 10 minút, aby ste e, urobili úvod a potom e, e, hneď budeme mať rozprávu. Pán Viola, máte slovo. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, členového výboru, vážené dámy, vážené Vážení páni, ďakujem pekne za pozvanie. Pre mňa je cťou Teší ma táto možnosť, že môžem tu vystúpiť a približiť vám e, prebiehajúce práce v rámci príprav na mm, ďalšie funkčné obdobie e, komisie. Sme vo veľmi dôležitom e, časovom bode. Mm, očakávame politické smernenie od zvolenej predsedničky, kde ide o digitálne hospodárstvo, a hodnoty Európe majú dôležitú úlohu. To všetko zostáva dôležitými prioritami e, zvolenej predsedničky a teraz očakávame e, oznámenie v súvislosti s e, začiatkom činnosti novej komisie. Práce pokračujú a máme osobitné legislatívne povinnosti vo vzťahu k komisii a teraz sa snažíme to, to všetko naplniť. Čo e, chcem spomenúť ako prvé, e, to sú práce, ktoré sa týkajú e, smernice o audio, audiovizuálnych službách. Už tri roky sa venujeme tejto smernici Myslím si, že to je najvyspelejšie e, e, úpravy e, pôsobenia audiovizuálnych služieb medzi lineárnymi a nelineárnymi službami ako video on demand a sociálnymi médiami. Ide o mm, možnosti videodistribúcie v akejkoľvek forme. Hlavnými črtami smernice je to, že to e, rozšíri svoju pôsobnosť na spoločné platformy a rovnaké e, podmienky, rovnaké pravidla, ktoré platia vo vzťahu k, e, k tradičným médiám, platia vo vzťahu k video sharingovým platformám. Pokiaľ ide o pravidla správania sa alebo ochranu neplnoletých alebo e, nenavistných prejavov platia rovnaké pravidlá. A odkedy sa e, schválila smernica, e, snažíme zabezpečiť jednoznačnú ochranu občanov v sociálnych médiách. Netreba podceňovať výzvy. Uh, Vieme si predstaviť, e, e, e, aký vplyv majú určité obrazy na Facebooku a to všetko spadá pod pôsobnosť smernicov o audiovizuálnych službách. Takže v tomto smere je to veľmi dôležité smerovanie a teraz eh, poprvýkrát eh, smernica zavádza nezávislosť eh, regulačných orgánov v oblasti médií. Je to veľmi dôležité. Ak budeme hovoriť o evolúcii plurality médií, treba predovšetkým zabezpečiť nezávislosť lokálnych regulátorov od výkonnej moci. Pre nás ide o legálny parameter, na základe ktorého budeme posudzovať nezávislosť v tej ktorej jurisdikcii. To nebolo zabezpečené eh, v minulosti. Pre vnútorné trhu je veľmi dôležitá spolupráca regulačných orgánov. Ide o eh, orgán ERGA, eh, o skupinu európskych regulačných orgánov a to je tiež upravené vo smernici. Hm, tieto mechanizmy sú nové a sú veľmi významné. Čo treba urobiť práve teraz? E, predovšetkým e, zabezpečiť e, transpozíciu do vnútroštátnej legislatívy do decembra 2020 a tu budeme vyvieť tlak na členské štáty, aby dodržali túto lehotu. A teraz musíme zabezpečiť prípravu usmernení zo strany komisie. Ide o nevyhnutné kritérie funkcionality ktoré určujú, či ich spadá alebo nie e, ktorékoľvek médium do pôsobenia smernice. Všetky e, sociálne médie, ktorých e, významnou súčasťou sú vidie, spadajú pod smernicu. Pracujeme na tom a čoskoro dáme k dispozícii návrh toho, akým spôsobom sformulovať takéto kritérie, aby správne hľadiska boli realizovateľné aby takéto platformy sa implementovali jednotným spôsobom v Európe. Ďalším prvkom usmernení eh, je záležitosť 30-percentnej kvóty, eh, ktorú môž, mu, musí zabezpečiť eh, mm, poskytovateľ video on demand. Napríklad Netflix musí mať 30 mm, v ponuke mm, E, e, e, diela európskej provenencie. A teraz pripravujeme jednoduché, jednoznačné kritéria, ktoré zabezpečia jednotný výklad tejto smernice. Ďalším prvkom smernice budú výnimky, pretože niektoré menšie podniky sú vylečené z pôsobnosti smernice. To bude tiež obsahnuté e, v e, usmernení, čiže pripravujeme návrh usmernenia, ako je zvykom. Tento návrh e, dáme k dispozícii členským štátom a rozbehnú sa diskusie. A samozrejme, tento správne sa pripájajú stále viac podnikov a observatórium. E, e, tiež vyhlasíme e, kurz na takéhoto posúdenia v programe Digitálne, Digitálna Európa dáme k dispozícii viac prostriedkov v závislosti od úspešného ukončenia rokovaní o programe kultúra mm, o celkovom rámci pre kultúru mm, ráta sa so 70 eh, miliónmi eh, pre médiá pre riešenie horizontálnych otázok. Čo je tu relatívne nové? Eh, samozrejme, mám na mysli program Kreatívna Európa a som e, veľmi rád, že e, o pár dní sa e, rozbehne trialog. Vo vzťahu ku kreatívnej Európe je veľmi dôležité, že komisia požiadala o 30-percentné navýšenie rozpočtu. Parlament išiel nad tento rámec, ale to, je to 0,001% celkového rozpočtu Nemyslíte si, že európska e, kultúra si nezaslúži viac, alebo stačí iba 0,01%? E, e, samozrejme, je možné, že rada bude škrtať návrhy komisie parlamentu, ale pokiaľ by škrtali prostriedky na kultúru, to by bolo úderom do chrbta Samozrejme, napriek tomu, že navrhujeme navýšenie rozpočtu, stále je to iba zlomo celkového rozpočtu. E, ide o, taktiež o digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Požiadali sme e, členské štáty, aby sa vytvorila databáza 3D obrazov e, našej kultúry. Bohužiaľ, mali sme e, v tomto zmysle pravdu, pretože napríklad požiar Notre Dame E, e, preukázal, že to je potrebné. E, príprava napríklad takýchto obrazov v Notre Dame sa robila na základe súkromnej iniciatívy. Chceme pripraviť takéto 3D obrazy, ktoré budú veľmi užitočné pre študujúcich, pre predstaviteľov kreatívneho odvetvia, pre neutralitu siete. E, v otázke neutrality siete mm, ľudia e, si napríklad neuvedomujú, že v prípade e, blokovania nemôžete používať Skype na mobilných zariadeniach. ľudia v Európe majú viaceré výhody vrátane sieťovej neutrality sme presvedčení, že sieťová neutralita je potrebná. Súčasná úprava funguje veľmi dobre. E, niektorí tvrdia, že e, zavedenie e, siete 5G úplne zmení túto situáciu. My si to nemyslíme. V našom rozhodnutí parlamentu rady hovorí Eh, o tom, že eh, frekvencie pod 700 MHz by mali byť zachované pre vysielanie a keď rada to schválila eh, v rade, to bude súčasťou radiokonferencie, nie je to súčasťou návrhu Európskej komisie, komisie hádi, hájí predstavu o tom, že radiospektrum bude alokované na účely vyselenia. Zvolená pani predsednička komisie predostrela politické usmernenie, zdôrazňuje kombináciu európskosti, ekologickosti a transformácie hospodárstva. Veľmi dôležité je to, že počas prvých 100 eh, dní zverejníme návrh naredenia o umelej inteligencii a eh, eh, už teraz sa hovorí o tom, že táto umelá inteligencia sa bude používať aj pri príprave filmov je to dôležité e, z hľadiska e, ochrany ľudských práv a našich európskych hodnot. Takže pôjde o prierezové diskusie. Takže tu by som ukončil a v prípade, že by e, vyvstali nejaké otázky, pripomienky, rád ich zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sme postupovali formou ping-pong. Petra Kamer-Evert alebo možno pani Šojdrová, najskôr teda koordinátori Michaela. Ďakujem eh, za... Eh, ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova. My sme samozrejme zvedaví na konkrétne pravidlá, ktoré sú akýmsi vodítkom pre členské štáty. Máme tu smernicu a VMSD, to bola veľká téma a vôbec nebolo jednoduché presadiť tieto pravidlá. Hlavne pre eh, sociálne médiá, pre jednotlivé eh, videoplatformy. Takže je veľmi dôležité eh, sa pozrieť aj na tieto veci. Chcem sa teda opýtať, či vy ste v kontakte s jednotlivými členskými štátmi? Či ste sa na nich obrátili konkrétne? A akým spôsobom prebieha príprava na implementáciu? My v podstate ako poslanci máme vo svojom záujme takúto spoluprácu aby implementácia a interpretácia tých nových pravidiel prebehla úspešne, pretože chceme presadzovať funkčnú novú legislatívu. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem. Pripisujeme isté, že veľký význam implementácii smernice Neustále monitorujeme plnenie a tranzíciu vo všetkých členských štátoch a povedal by som, že pokrok je veľmi pomalý a sme veľmi znepokojení, pretože september 2020 je za dverami. Okrem toho, to panuje istý zmetok. Niekdy ho, všetci hovoria o sociálnych sieťach a podobne, ale tu ide o európsku legislatívu, teda namiesto toho, aby sa to fragmentovalo v našom prístupe, mali by sme sa snažiť popracovať na plnení smernice. Chystáme sa formálne osloviť členské štáty s návrhom usmernení, najmä teda máme v pláne tiež informovať až aj váš výbor a budem vás pravidelne informovať aj v priebehu ďalšieho vyhodnocovania a plnenia tejto legislatívy v praxi. Ďakujeme pekne, pani Kamer Evert. Ďakujem. Ďakujem aj panu Violovi že je ochotný odpovedať na naše otázky. Mám ich naozaj nespočetne veľa. Možno by som sa mala prihlásiť až dvakrát. Začnem implementáciou smernice, keďže aj vy ste na to položili dôraz. Spomenuli ste zásadnú vec a síce jednoduché, že to má byť to, čo počúvame, však v súčasnosti sa zdá byť všetko iné, než jednoduché a ľahké. A mám k tomu aj niekoľko príkladov. Jednak otázka, ako merať ten 30-percentný podiel európskych e, diel na platforme. Podľa mňa by sa to dalo jednoznačne zodpovedať tým, že sa to bude merať v minútach. Ak budeme teraz sa oberať cestou názvov, programov, aby sme to vnímali ako signále, či tam ide o 30% podiel alebo nie, to je podľa mňa absurdné a je to v rozpore s tým, čo my ako legislatívny orgán sme vlastne vyslovili ako želania, síce aby sme sa držali faktov, aby e, sa fakticky vyhodnotovala ten 30-percentný podiel európskych diel. To isté platí aj pre otázku nízky podiel publiká, taktiež je nízky obrat aj tu, podľa toho, ako sa by sa dal skonkretizovať článok 13, to podľa mňa bude dosť ťažké presadiť v praxi. Dosť ťažko sa mi chápe diskusia o známkach zásadnej funkčnosti, keď e, sa tu snažíme pracovať s ukazovateľmi, čo sa týka vyhodnotovania obsahov práve, taktiež e, expozícia užívateľa alebo popularita služby, to podľa mňa nie je príliš smerodatné, aby sme podľa toho vyhodnocovali e, zásadnú funkčnosť. Vždy sme tvrdili, že ak platforma šíri audiovizuálne obsahy, tak sa ehm, musí e, podrobovať o smernici a to, že Facebook, YouTube alebo ktokoľvek iný sa musia tiež podrobiť tejto smernici, to je úplne jasné, na to nepotrebujem takéto kritéria. Preto nechápem celkom e, celú túto diskusiu. Ďalej konferencia Feldkome. Ja som veľmi rada, že komisia sa drží e, odsúhlaseného stanoviska parlamentu a rady, že členské štáty sú povinné do roku 2030 tie frekvencie pod 700 MHz pre rozhlasové vysielanie a aj čo sa týka iných prenosových techník, ich držať k dispozícii, že to naďalej platí. Mm, o tomto sa tak či tak diskutovalo. No skôr teda tieto otázky, inak totiž nedostanú priestor kolegovia. A potom sa ešte prihlásim neskôr. Viola, ich gebe Pán Viola, dávam slovo. Ja by som rada nadvezala na tie eh, rozhlasové frekvencie. Tým pádom by ste to mohli povedať okamžite. Spomenuli ste totiž práve, že pre vysielanie do 700 MHz, že sa to musí sprístupniť, eh, tieto frekvencie. Ako to vyzerá s rozhlasovými zariadeniami, eh, dajme tomu v divadlách, a eh, rôznych halách na predstavenia a tak ďalej. Aj oni sú často v tých istých spektrách. Už sa to často, často muselo presunúť na tie nové frekvencie keď sa naposledy eh, museli uvoľňovať frekvencie a frekvenčné pásma. Preto sa chcem opýtať, či je to zohľadnené v týchto úvahách, eh, aby sa opäť nemuseli zbytočne naše investície na divadlá, eh, na mm, rôzne haly, kde sa konajú veľké vystúpenia a tak ďalej, aby nemuseli opäť na novo tieto práce vykonávať, keď už vtedy boli zahrnuté do takéhoto rozhodnutia. So thank you very much. Ďakujem. Prvá otázka pani Kamer Evert sa týkala usmernení. Ako som už uviedol, my práve teraz pracujeme na návrhu. Isté, že to, čo spomínate, je presne to sporné. Tam je treba niečo s tým urobiť, ale my ne, vnímame ako riešenie len ehm, to, že by sa, dajme tomu, tieto usmerenia nevydali, alebo že by členské štáty nedržali. My sa snažíme nájsť nejaký konštruktívny výsledok a síce snažíme sa eh, otvorene počúvať všetky argumenty a potom sa dopracovať eh, k prístupnému riešeniu. Myslím, že spomínate tri tie najspornejšie veci. Poprvé, 30 ako sa to teda bude prepočítavať, či sa dajme tomu budú počítať jednotlivé diely seriálov. To by okamžite hneď naplnilo tú 30% kvotu, ale dáva to zmysel? Seriál predsa je dlhodobý formát vlastne filmu. Teda pravdepodobne by sa um, mal inak započítavať eh, takýto semira, se, seriál. A práve takýto smerom sa oberáme my ďalej. Čo sa týka kritérií, publika a či by sa mal vypočítavať eh, teda obrad alebo niečo iné. Nechceme sa príliš odchyľovať do už existujúcich diskus, di, eh, pardon, definícií mikropodnikov, inak sa totiž budeme posúvať eh, v úplne nepoznanom území. Čo sa týka tých zásadných vecí, ja chápem, čo sa snažíte povedať. Vlastne to spadá do pola pôsobnosti smernice. A smernica hovorí o funkčnosti. To, že niečo je populárne, neznamená, že je to nevyhnutné. Budeme musieť nájsť objektívne kritériá, ktoré budú eh, pokrývať eh, ideálnu časť sociálnych sietí a budú to vnímať ako integrálnu súčasť celého eh, vysielania. Taktiež smernica hovorí o tom, že Rozsah ER, a teda početnosť videí, je jeden z nos kritérií, ale vníma sa to ako doplnkové kritérium. Ako vravím, práve teraz uzatvárame návrh, zašleme ho výboru pre kultúru, taktiež aj vaši spolupracovníci sú súčasťou diskusií a sme vám kedykoľvek k dispozícii. Keď nás oslovíte, prídeme, vysvetlíme vám postupne, čo sa udeje v kontexte týchto usmernení, čo sa týka frekvencií ďalej. Tu je veľmi jasné, že súčasťou rozhodnutia um, v kontexte tých 700 MHz bolo aj nejako vyriešiť, dajme tomu, aj e, bezdrôtové mikrofóny. E, rozšírilo sa spektrum, je k tomu aj rozhodnutie komisie Myslím, že sme našli dobré riešenia, ale veľmi rád vám zašlem aj podrobnejšie informácie k tým bezdrôtovým mikrofónom, aké riešenia sa konkrétne v tejto veci našli. Ďakujeme, pani Faron. Merci, monsieur le directeur Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. V prvom rade musím povedať, že ja som nepoznala túto iniciatívu 3D pre eh, kultúrne dedičstvo. Takže to je veľmi dobré. Chcem sa opýtať, eh, aká je konkrétna agenda, či je to niečo, na čím sa ešte len eh, zamýšľate, alebo už ste pristúpili ako konkrétnym krokom. Jedna časť mojej otázky sa týka regulačného aspektu, ku ktorému došlo za posledného legislatívneho obdobia a to je kultúra online, či už ide o smernicu AVMSD alebo smernicu pre autorské e, práva, ktoré sme sa my v našej politickej skupine vo veľkom venovali. A ďalej e, tí niektoré obsahy a, a práva s tými e, spojené. Máme tu vývoj technológií, takže je veľmi potrebné tomu prispôsobovať aj právny rámec a regularizáciu digitálneho sektora. Len jedna poznámka, pokiaľ ide o tých e, slavných 30 e, pri európskej e, kreativite, tam sa to netýka hudobných platformiem, ak sa nemýlim. A to je veľmi dôležitá vec, pretože nemáme tu iba videoplatformy, ale máme tu aj tento druhý typ a máme tu potom aj vyhľadávače. Teraz sa odvolám skôr na YouTube a oni nezohľadňujú túto e, európsku diverzitu a možno aj toto je téma, e, na ktorou by sme sa mali zamyslieť. Takže šírenie obsahu online s touto e, reguláciou, ochrana európskej kultúry, správne odmeňovanie autorov na podporu kreatívneho sektora, ďalej zodpovednosť pre jednotlivé platformy. Digitálny priestor e, musí byť demokratickým e, priestorom a priestorom e, slobody. Je to pre nás veľká výzva. Zákonodárca by teda mal dbať aj nový vývoj, nové technológie. Tu vystávajú určité obavy, ako bude komisia smero sledovať plnenie tejto e, smernice. Máme tu rýchlu e, transpozíciu, napríklad vo Francúzsku, už sme to prijali pre online obsahy. Akú e, agendu máte vy, ako to vidíte z časového a harmonogramu a možno by sme mohli urýchliť príjmanie legislatívy aj v rámci týchto nových technológií a monitorovať ich lepším spôsobom. Ďakujem. First point. Ďakujem pekne. Tá prvá vec, ktorú spomínate, to sa týka digitalizácie európskeho kultúrneho dedictva. Máme dlhodobý projekt Európeana a teraz sme sa dohodli s členskými štátmi, ktoré vytvoria ďalšie štandardy a databázy pre digitalizáciu kultúry. Okrem toho prebiehajú rokovania aj s UNESCO, aby sa mohlo toto európske úsilie rozšíriť ešte na širšiu úroveň. Už sme začali pôsobiť na technickej skupine s členskými štátmi a netrpezlivo čakáme na finalizáciu VFR, keďže to bude významnou súčasťou programu Digitálnej Európy z hľadiska digitalizácie a plnenia zmluvy. Ďalej, čo sa týka korpusu legislatívy, ktorá bola schválená v predchádzajúcom volebnom období. To je naozaj e, dosť značný objem pre nás. Ako správne hovoríte, je to smernica, ďalej um, dokument o autorských právach, e, ďalej pravidla telekomunikačných sietí a tak ďalej. Samozrejme, oslovujeme všetky členské štáty, chceme ich vyzvať, aby zaistili koherentnú transpozíciu do národnej legislatívy, aby zaintegrovali aj tieto prvky je tu však e, istý technický problém, e, že e, copyright a technické satelitné služby, tam je tá dlhšia doba transpozície, keďže boli skolené v inom časovom rámci oproti Telekomu a CVSD, ale chceme vyzvať členské štáty, aby to vnímali ako jeden celok. Osobitne, čo sa týka autorských práv, tu žiadame o to, aby sa viedol dialog s aktérmi, čo sa týka článku 70. Práve teraz sme zverejnili výzvu a snažíme sa o to, aby prebehol e, skutočne funkčný štruktúrálny dialog e, k článku 17, pardon, nie 70, a tak aby e, sme poskytli aj členským štátom potrebnú pomoc a podporu. Dúfam, že členské štáty odolajú pokušeniu príjmať legislatívu v menšom meradle Hlavnou úlohou totiž je transponovať všetky tieto smernice do koherentného rámca, nezameriavať sa na čiastkovú legislatívu. Čo sa týka tých 30 áno, súvisí to s audiovizuálnymi obsahmi. E, čo sa týka vyhľadávacích e, e, systémov v rámci platformiem Video on Demand, tam sa musí oprednostňovať európske diela. To sa samozrejme vzťahuje aj na akékoľvek iné platformy, ktoré ponúkajú eh, videá za poplatok alebo poplatnené obsahy. A v tomto prípade vyhľadávače musia uprednostniť európske obsahy. Teda aj na tomto pracujeme, na tomto kritérii prominentnosti. V tomto duchu. Ďalej pani Melbade. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán Viola, za vašu prezentáciu, za vaše vyjadrenia. Mám niekoľko otázok, ak dovolíte dosť pozitívne vnímam váš zámer lepšie monitorovať prítomnosť európskych diel na audiovizuálnych platformách, ale dosť ma zaujíma, aká metodika sa tu použije. A chcem sa opýtať konkrétne, keď zhromaždíte tieto údaje, čo s nimi plánujete urobiť? Aké budú teda ďalšie roky, kroky, pardon, najmä keď dospiete k záveru, že tieto kvóty nie, kvóty nie sú dodržané. Ďalej druhá otázka sa týka dezinformácií. Ak som to správne pochopila, plánuje sa vyššia finančná podpora v ďalšom viacročnom finančnom rámci, teda v ďalšom rozpočtovom roku, pardon, na boj proti dezinformáciám. Mohli by ste konkrétne uviesť, aké iniciatívy sa chystáte podporiť? A ďalej sa chcem opýtať, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť budovanie dialogu s významnými aktérmi sociálnych sietí ako s Facebookom napríklad. Je dosť javné, že pôsobiť bez spolupráce s nimi bude dosť zložité v rámci presadenia akýkoľvek pravidel na sociálnych sieťach. A ešte v neposlednom rade, ako vnímate etické otázky, ktoré súvisia s umelou inteligenciou? Plánujete nejaké opatrenia, aby sa predišlo využívanie nástrojov, aby sa zabranilo využívanie nástrojov, aby sa nepoškodili užívateľe internetu v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka tých 30 platformy alebo e, VOD, ak e, sa zistí, že nedodržajú, nedodržiavajú tú kvotu 30 to bude to predstavovať porušenie európskej či národnej legislatívy. Hlavnú úlohu kontroly má nezávislý regulačný orgán a mediálne regulačné orgány samozrejme si odsúhlasia taktiež kritéria týchto kontrol aj postihov. Takto by som reagoval možno nejako automaticky. My sa pokúsime vytvoriť eh, depozitár európskych diel. Chceme taktiež vytvoriť eh, register. Teda bude o mnoho jednoduchšie ich eh, spočítať, keď budú eh, identifikované. Snažíme sa teda aktívne eh, takto vlastne katalogizovať európske diela. Čo sa týka konkrétnych činností, chceme pomôcť tým overovateľom, aby sa im lepšie spolupracovalo. Nebudeme financovať ich činnosť inak. A to je ministerská pravda. Chceme len vytvoriť priestor, a bezpečný priestor žiaľ, niektorí totiž čelili útokom minulosti, kybernetickým útokom. Chceme teda vytvoriť eh, bezpečný priestor, kde budú môcť spolupracovať, komunikovať, eh, vytvárať databázy a eh, budeme sa teda angažovať takýmto spôsobom. Chceme sa samozrejme snažiť o spoluprácu s veľkými platformami, to potrebujeme nepochybne. Preto oceňujeme, že sa zaviazali dodržiavať e, samoregulačný kódex. V implementácii MSD sa chceme postarať o to, aby spolupracovali, aby si uvedomili, že toto sú základné pravidlá vo veci napríklad nenávistných vyjadrení aj e, nevhodného ehm, obsahu videí a podobne. Čo sa týka umelej inteligencie, e, zvolená predsednička komisie zverejnila svoj plán postupovať v tomto smere v rámci prvých 100 dní. My sa chceme postarať o to, aby implementácia umelej inteligencie prešla európskym procesom. Teraz eh, sa nadvezujú eh, kontakty s aktérmi, platformami, tých je viac ako 2700. Pracuje sa na usmerneniach pričom v Európe máme aj špičkových aktérov. Niektoré z firiem už dobrovoľne testujú tieto usmerenia na skutočných eh, programoch, teda do konca roka budeme mať v dispozícii aj výsledky tohto dobrovoľného testovania. Uh, eh, Eninas. Dankeschön. Ähm, Ďakujem pekne za eh, vaše prezentácie. Mám niekoľko od otázok technickej povahy, ale k tomu ešte sa príde. Najprv otázka ohľadom 3D modelov. Ako by sa mohli využívať? Čo s tým budeme e, robiť? napríklad e, mám na mysli muzea a niektoré ďalšie digitálne možnosti, daj ďalej 30 e, percentné navýšenie programu Kreatívna Európa. Dúfam, že sa to podarí presadiť v komisii. A e, ďalšia požiadavka. Je to veľmi dôležité pre našu generáciu, pretože chceme predovšetkým podporiť európsku mm, identitu a tu potrebujem e, podporu kreatívnej oblasti v sfére kultúry. Ďalej, 30 mm, platformy by e, mal obsahovať európsky obsah. A ako sa to bude riešiť z hľadiska nákladov? To znamená, že e, sa bude nakupovať prednostne, e, budú nakupovať prednostne európske diela a nie americký blockbustery. E, to nebude až také jednoduché z hľadiska nákladovej štruktúry týchto diel. takisto, e, či je tu nejaká snaha zo strany komisie podporiť kreatívny obsah na úkor e, blockbusterov, pretože je tu aj problém v súvislosti aj e, vývojom digitálnych hier, Je tu nejaká snaha zo strany komisie podporiť e, programátorov, vývojárov v tejto oblasti, pretože e, prichádzajú takéto hry aj z iných oblastí e, mimo Európy. Spomnali ste pilotné programy YouTube, Spotify, a nejaká spolupráca E, zabezpečenia kvality, či už sú aj nejaké nápady v tomto smere zo strany komisie vo vzťahu k e, Euronews. Mohli by ste sa aspoň veľmi stručne vydriť, čo sa týka financovania e, Euronews a vo vzťahu k fake news, či um, E, komisie e, má nejaké návrhy v tejto oblasti, pretože otázka e, fact checkingu je niečo, čo sa robí neskôr a je to veľmi komplikované. Veľmi komplexné viaceré otázky. Pokúsim sa zodpovedať všetky, budem pritom stručný. I keď sú to veľmi dôležité otázky, pokiaľ ide o 3D modely, Máme takú predstavu, že sa pripravia takéto 3D modely a budú k dispozícii nielen e, pre tých, ktorí e, zachovajú kultúrne predmety, budú k dispozícii e, všetkým, kto chc bude chcieť vytvárať aplikácie v oblasti 3D a považujeme to za obrovskú možnosť e, vytvoriť najprv e, potrebu takýchto obrazov a potom e, ďalšie príležitosti pre ich využitie. Pokiaľ je o vývojárov, jednak došlo k zmene paradigmy. Poprvýkrát máme novú legislatívu, ktorá hovorí o tom, že E, činnosť e, tvorivých pracovníkov musí byť náležite odmenovaná, takisto aj vývojári digitálnych hier sú e, chránení. Smernica sa vzťahuje na všetkých, kto robí kreatívnu prácu, či už ide o dizajn, hudbu, ale aj digitálne hry. Toto všetko je obsiahnuté. Chceme navýšiť rozpočet pre mediálne programy pre kultúru. Pokiaľ ide o mm, program e, pre médiá, sme sklamaní z toho, že e, všetky videokatalógy vyzerajú e, rovnako. A mnohé médiá alebo sponzory toho sa tam vôbec neobjavuje, takže musíme zabezpečiť viac európskej produkcie, ale aj to, aby Európania videli e, viac e, e, európskych diel. A to si vyžaduje predovšetkým určitý prístup k distribúcii, k zvýšeniu visibility, ale zároveň treba umožniť videoplatformom, aby mohli viac distribuovať európske diela. Iba malé percento je k dispozícii na videoplatformách. Niekedy e, e, paradoxne európske diela sú k dispozícii v Spojených štátoch a nie je možné ich vidieť v Európe. Myslím si, že to si zaslúži veľmi hlboké premyšľanie a nejde tu iba o záležitosť e, financovania, ale aj možnosti dostať sa k distribúcii týchto diel. Euronews. O tom budete mm, mať osobitný bod pre diskusiu o e, e, kauze Rapid Case zo strany dvoru auditorov. Našou snahou je vylepšiť situáciu vo vzťahu k Euronews, hľadať nových partnerov, nové možnosti. Myslím si, že e, to, čo e, bolo e, predtým zakotvené sa plní, ale teraz očakávame nové politické usmernenie zo strany komisie až na základe toho budeme vedieť, ako ďalej. Pokiaľ ide o problematiku deep fake, je to veľmi vážna problematika. Niekedy je to niečo, čo sa robí mm, v snahe destabilizovať situáciu. Samozrejme, e, e, overovanie faktov je možné na základe technológií. Umelá inteligencia môže vytvárať deepfake, ale môže aj e, bojovať proti tomu. Napríklad v Litve využívajú aj takéto moderné platformy na tento účel. Ďakujem pekne, pán Viola, pán Rojs Devesa. Signor direttore generale. Mm, ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, že ste tu prišli medzi nás na tento výbor pre kultúru a vzdelávanie. Prvá otázka. Počul som, ja neviem, či mi to potvrdíte, e, že máme tu vývoj, pokiaľ ide o pojmy. Nehovoríme už o tvorivom priemysle, ale o e, sektore obsahov. Čiže je tam určitý posun. E, môžete mi to potvrdiť? E, ďalej. Kreatívny sektor. Domnievame sa, že je potrebné pozrieť sa aj na sociálnu inováciu mať tu určité prepojenie medzi sociálnou inováciou a podporou kreatívnych odvetví. Napríklad mohli by sme pomôcť e, neziskovým e, organizáciám v tomto sektore, alebo napríklad múzeám. No a potom ešte posledná pripomienka. Chcem sa vyjadriť e, k rozpočtu. Plne súhlasím s tým, e, čo ste povedali. No, doplnil by som ešte, e, že nová predsedníčka komisie by mala viac zdôrazňovať oblasť vzdelávania a kultúry. Inak to bude považované za obyčajný rozpočtový riadok viete, občianstvo aj po tej kultúrnej stránke je veľmi dôležité, takže je potrebné to zohľadniť aj z tej rozpočtovej perspektívy. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. K tretej otázke. Neviem presne, ktoré e, podklady komisie e, máte na mysli. E, samozrejme, niekedy ide o synonyma, niekedy je to trošku odlišný význam. V každom prípade ide o kreatívne odvetvie, pretože kreativita vystupuje vo viacerých formách. Niekedy nejaké komplikované dielo si vyžaduje skôr pomenovanie e, kreativita a nie dielo sociálne sociálne e, inovácie. Myslím si, že aktivity v oblasti kreatívnej Európy a mediálne aktivity e, idú v tomto smere. E, podporujeme produkciu dokumentárnych e, filmov, filmových archívov, ale aj vzdelávanie v tejto oblasti. Je to dôležitý bod a je neslobo zabudnúť, že existujú určité odvetvie, E, obsahové odvetvie, ale aj mm, niečo, čo je podstatné e, širšie. Plne súhlasím s tým, že toto si zaslúži podstatne väčšie, väčšiu pozornosť. Rozpočet. Komisia prišla so svojím návrhom. Jednoznačne navrhujeme navýšenie toľko ku stanovisku komisii. Ako je to e, s každým rozpočtom, rokovania o ňom budú komplikované a neviem predpovedať, Akú stratégiu bude uplatňovať eh, nastupujúca komisie? ale vychádzame z politických usmernení eh, z eh, novozvolenej predsedničky, ktorá vyzdvihuje pojem európskeho občianstva a potrebu zachovovať európske hodnoty. Takže sú to veľmi dôležité veci. Ďakujeme veľmi pekne, pán Koláre. Ďakujem, pani predsednička. Kolaja. E, ďakujem pekne, e, pán Viola, za e, to, že ste prišli medzi nás, za úvod. Spomenuli ste smernicu o audiovizuálnych službách. Prvá otázka, článok 28b, odsek 3 smernice vyslovene uvádza, že opatrenia video platform by nemali vyústiť do kontrolných opatreniach ex ante alebo nejakých filtrov Eh, mohli by si nám približiť, čo všetko eh, komisia chce urobiť, aby sa uistilo, že členské štáty správne uplatňujú tieto opatrenia? A druhá otázka sa týka sieťovej neutrality. Správa o implementácii nariadenia o otvorenom prístupe eh, na internet a závery hovorí o tom, že zatiaľ netreba novelizovať toto nariadenie, ale občianská spoločnosť eh, oslove komisiu a poukázala na to, že sa prehľadli viaceré mm, eh, eh, problémy, napríklad prístup nie rovnaký prevádzkovateľa telekomu niekedy brania Eh, eh, eh, uploadingu a mm, členské štáty niekedy penalizujú takéto aktivity. Či komisia sa hodla venovať týmto problémom vo svojej nasledujúcej správe? Ďakujem veľmi pekne k prvej otázke. Domnievam sa, mm, že mm, smerne sa našla tú správnu rovnováhu a to je dôležité pri e, úprave nezákonného obsahu, nenavisných prejavov. E, smernica je určitým spôsobom trojuholník. Je tu dôstojnosť, problematika nelegálneho obsahu, e, ako napríklad nenavisné prejavy a po tretie sloboda prejavu a pani predsednička e, si to e, spomená, že to je tá rovnováha, o ktorej sa e, veľmi podrobne diskutovalo počas 7 trilogov. O tom sa diskutovalo s parlamentom s tým, aby sme v smernici zistili túto rovnováhu. Myslím si, že to sa aj podarilo, pretože v smernici sa jasne uvádza, napríklad tam, kde ste to citovali, ale aj inde, Najlepšie, ako zachovať túto rovnováhu, je e, prostredníctvom e, systému nezávislých regulačných orgánov, ktorí to majú na starosti. V konečnom dôsledku e, určité rozhodnutia sa budú príjmať individuálne a systém, s ktorým rata smernica, hovorí o dvoch stupňoch vo všeobecnosti príslušné platformy musia vyhovovať e, zásadám smernice. To sa bude overovať. A je to e, určitým spôsobom záležitosť e, samoregulácie, ale to sa netýka individuálneho obsahu platformy. Ale na základe napríklad stiažnosti regulačného orgánu môže dôjsť k intervencii a počas intervencií sa musí zohľadnúť požiadavka zabezpečenia e, tejto e, rovnováhy. A takáto intervencia znamená, že regulačný orgán e, posúdi túto rovnováhu bez akýchkoľvek vplyvov zo strany exekutívy a zároveň regulačné orgány navzájom spolupracujú, vymieňajú si názory a systém zaistí rovnováhu medzi ochranou slobody prejavov a e, dôstojnosťou. Je to veľmi e, krehká rovnováha, ale samotný mechanizmus zaručuje e, dosiahnutie tejto rovnováhy. Sieťová neutralita. Naredenie o E, sieťovej, e, o, o sieťovej neutralite. Nie je dokonalé, nič nie je dokonalé vo svete, ale e, v každom prípade toto nariadenie je najlepšie na svete. Niekde inde nič, neexistuje nič podobné. A toto nariadenie zistilo veľmi dôležité výsledky z hľadiska ochrany občanov a startupov Viem, e, že e, e, mnohí sa domnievajú, že v oblasti zero ratingu treba robiť viac, ale právomoci regulačných orgánov v tejto oblasti sú dostatočné a regulačné orgány v jednotlivých členských štátoch môžu nariadiť, skoncovať s postupom zero rating. Či to bude otázka znova sieťovej neutrality mm, veľmi nákladná. Či to zabezpečí lepší alebo horší výsledok? Nuž, e, e, máme ten dojem, že v súčasnosti e, maximum, čo vieme urobiť, aby sme e, obhajili princípy nariadenia, aby sme zachovali rovnováhu medzi e, slobodou ponuky a ochranou, e, je spolupráca s národnými regulačnými orgánmi a ich spoločným orgánom BEREK. Samozrejme, to je súčasný stav. Eh, v našej správe ale nič nepranie tomu, aby sme eh, o pár mesiacov eh, mali iné riešenie. Keďže tlmočníci musia končiť o 12.30, posuniem trochu dopredu otázku e, e, kolegyne, pretože ostatní môžu e, to robiť po anglicky. Poprosím vás o pochopenie. Ja, vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Pani von der Leyen 16. júla spomenula ak pre digitálne služby, aby sa zaistila bezpečnosť pre digitálne platformy, ďalšie služby a produkty s tým súvisiace s tým súvisí zrejme revízia smernice o elektronickom obchode. E, doposiaľ je však e, nejasné aj na základe doterajších zverejnení, ako zaistenie slobody prejavu, rozmanitosti prejavu môže byť lepšie funkčným systémom ako to, čo už máme teraz v platnosti. Možno by ste sa mohli prosím vyjadriť konkrétnejšie, ako si to predstavujete. A ďalej prístup k slobodnému internetu. 31 mimovládok napísalo otvorený list. Tam upozorňujú, že presadzovanie predpisov k neutralite sieti zo strany komisie sa nesleduje dostatočne konzekventne a Napríklad v správe komisie sa žiada podrobná analýza presazovania týchto princípov v členských štátoch, prečo, respektíve chýba to tam. Ako vnímate tieto princípe, tiež sa aj z vašej správy dá vyčítať, že väčšina národných vládnych orgánov, napríklad na základe článku 6, um, eh, ešte nesplnili ani tie sankčné opatrenia do veľkej miery, ani čo sa týka rýchlosti internetu, ani tu neplnia eh, zatiaľ svoje eh, podmienky, ako na to reaguje komisia. Pýtate sa na to, existuje nejaké sankčné mechanizmy, ktoré by komisia mohla uplatniť, aby naozaj sa presadilo dodržiavanie tejto smernice? tak aby sme naozaj postupovali presne tak, ako to požadoval parlament. Teda zhromaždíme tie ešte zvyšné otázky. Pani Mantegi. Your question, please. Yeah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 Zaujímalo by ma, čo ste zistili, ako oni využívajú digitálne platformy, sociálne siete. A tiež sa chcem opýtať, ako vaše plány z februára konzultovať to s špičkovými expertami v Európe, taktiež s firmami to napríklad s Facebookom a taktiež e, či ste zistili, že si to konzultujú oni navzájom, či sa to posúva aj na drámec, eh, len na prizmy zisku, tak aby sa prihľadalo na duševné zdravie mladých a detí. A ešte jedna otázočka. Chcela by som aj vás pozvať. Mm, chystám sa prijať eh, skupinu mladých eh, z Anglicka. Môžete sa aj vy s nimi stretnúť, pohovoriť si s nimi. Ešte posledná otázka odo mňa. Euronews. Zajtra pristúpime k predkladaniu správy, ktorá reaguje na analýzu dvora auditorov. Zaujímalo by ma, ako to vníma komisia a to, čo sa v tejto správe uvádza. So, thank you, thank you very much. So, uh, um,